Kolegi, per favore, prendete posto, non possiamo... Kolegovia, poprosím vás, v eh, podstate sa nemôžeme čakať dlhšie. Nemôžeme čakať na všetkých, kým prídu, pretože doktor, Ser, doktor Serč Dvanerc bol presný a máme pred sebou veľmi nabitý program, takže chcem vás poprosiť, aby ste sa posadili, aby sme rýchlo začali naše zasadnutie. Aj s tými niekoľkými málo e, kolegami, ktorí sú tu, mám veľkú, veľké potešenie e, tu privítať e, doktora Serža Bramerca, prokurátora Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu. Jeho návšteva doktora Bramerca potvrdzuje náš záujem, záujem Európskeho parlamentu, obzvlášť nášho výboru pre zahraničné veci ohľadom vývoja na Balkáne. Špecificky e, e, nás zaujíma pokrok, ktorý završili jednotlivé štáty, pokiaľ ide o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunom s troma krajinami, Srbskom, Chorvátskom a Bosnou Hercegovinou. Za týmto účelom by som chcel potvrdiť mene všetkých kolegov, ako je, som, je intenzívna a naša podpora činnosti Medzinárodného trestného tribu, pretože bez spravodlivosti je nie možné zo zmierenie medzi jednotlivými e, národmi, ktorí e, zažili túto tragickú a krvavú vojnu, ktorú zažívali tieto krajiny v 90. rokoch a bez zmierenia čo je takou si premisou všetkého, nie je možné aktivovať ani tento proces vstupu do Európskeho spoločenstva, ktorý e, dúfame, že završíme pretože musia to byť teda krajiny, ktoré majú také isté hodnoty ako my. Bez tohto základu nie je možné prikročiť k tomuto. Keď ide o spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom, Eh, táto sa opiera o základnú podmienku, ktorá musí byť eh, zabezpečená. Ide o takú si predbežnú podmienku pre rozvoj rokovaní medzi týmito krajinami a Európskou úniou. Ako eh, to vždy bolo pri pripomínané počas alebo za rôznych okolností. Európsky parlament sa vždy vyjadroval v tomto zmysle k tejto téme 3. decembra minulého roku. Pán prokurátor, vy ste predstavili pred Bezpečnostnou radou OSN vaš, vašu správu ohľadom spolupráce s e, štátmi, ktoré spadajú pod vašu zodpovednosť. V vašej správe ste spomenuli o e, veľké zlepšenie a konštantné teda zlepšenie situácie v Srbsku. Spolupráca bola naozaj plnohodnotná e, zadržanie radovaná Karadžiča bolo naozaj zdôraznené medzinárodným spoločenstvom ako dôležitý prvok tejto spolupráce. Chcel by som pripomenúť ešte dve eh, krajiny, ktoré sú obvinené z vojnových zločinov, Gorana Adžiča a Radka Mladiča. Eh, zadržanie týchto dvoch osôb, ktorí sú na úteku, je absolútnou prioritou pre Srbsko. My sme tu zozbierali svedectva jednotlivých eh, zastupcov srbskej vlády, ktorí potvrdili túto už túto ich e, snahu, toto ich úsilie. Vaša správa však bola oveľa prísnejšia, pokiaľ ide o Chorvátsko, ktoro, ktorá bola považovaná za uh, krajinu, kde spolupráca ešte nedosahuje tú úroveň, ktorú by sme očakávali. Avšak, uh, keď sa publikovali vaše poznámky uh, ohľadom tejto spolupráce s Chorvátskom, malo to veľmi pozitívne dopady, pretože krajina naštartovala rozvoj, hlavne pokiaľ ide o spoluprácu, hlavne na vládnej úrovni. Na základe týchto vašich mm, mm, tejto vašej správy. Takže malo to naozaj pozitívny dopad, tak ako ste eh, to chceli zabezpečiť. Pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, eh, zdá sa, že tiež nie ste spokojní e, s so spoluprácou, hlavne pokiaľ ide o správu o spolupráci, hlavne pokiaľ sa týka e, rizik alebo nebezpečenstva, ktoré musí táto krajina čeliť a pokiaľ ide o ich príspevok alebo zlepšovanie v oblasti súdnictva. K tomuto scenáru ešte pridáme aj to, aké je dôležité zabezpečiť, že príslušné štáty e, musia mať význačné schopnosti e, správne hodnotiť e, vojnu a vojnové zločiny. Toto bolo zdôraznené aj v správe, kde kolega Nejc e, bola spravodajkyňou. Európsky parlament podporuje túto stratégiu a zdôrazňuje dôležitosť, akú môže vykonať v tejto oblasti Medzinárodný trestný tribunál práve s zadržaním práve týchto posledných vojnových zločincov, ktorí sú ešte stále na slobode. Na základe tohto krátkeho príspevku. Teraz by som hneď odovzdala slovo pánovi prokurátorovi a vy si vypočujeme vašu správu s veľkým záujmom. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Mr. President, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, pán predseda, dobrý deň. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na túto vašu schôdzu. Ak dovolíte, v krátkosti vás uvediem do našej súčasnej situácie a tiež potom veľmi rád odpoviem na otázky, ak nejaké budete mi chcieť položiť. E, rád by som zdôraznil opätovne význam Európskeho medzinárodného spoločenstva na Európskej únie. Nášmu procesu, ako viete, veľmi pravidelne diskutujeme s radou, s komisiou a tiež som veľmi rád, že môžem byť na tomto zasadnutí výboru v Európskom parlamente. Chcem využiť túto príležitosť a v mene nášho tribunálu vám chcem poďakovať eh, za uznesenie, ktoré ste schválili v marci, ktoré veľmi jasne vyslalo signál podpory nášmu tribunálu v tejto poslednej fáze jeho existencie. Sme vďační za túto vašu podporu v minulosti, ale budeme potrebovať eh, vašu podporu aj v budúcnosti, pretože nepochybujem o tom, že všetci máme rovnaký cieľ a síce chceme e, preniesť spravodlivosť tým obetiam, ktoré e, čelili násiliu. V 90. rokoch chceme, aby sudcovia e, vyniesli rozsudky a tiež chceme pomôcť súdnictvu v krajinách bývalej Jugoslávie, aby mohlo fungovať lepšie a mohol byť užitočnejšie v proces spravodlivosti po tom, čo tribunál ukončí svoju činnosť, pretože ešte stále bude niekoľko otvorených prípadov, ktoré bude potrebné uzavrieť. Ako viete, v úvode tribunál bol vytvorený pred 16 rokmi a pôvodne bolo ťažké pre mojich predchodcov eh, vysporiadať sa s prípadmi, ktoré boli otvorené. Bolo mnoho organizačných, logistických a iných problémov. Eh, jeden z najväčších problémov boli utečenci, ako viete, orgány neboli celkom ochotné často príjmať rozsudky nášho tribunálu. Sme veľmi radi, že došlo k dôležitému vývoju od tohto obdobia a e, isté, že dnes naši politickí partnery sú úplne iní. E, je na iných, aby rozhodli, aký význam majú dosiahnuté výsledky tribunálu. Isté, že e, je možné kritizovať v mnohých oblastiach, ale myslím si, že tribunál zohrával a ešte stále zohráva dôležitú úlohu v nastolení spravodlivosti a e, tiež zohráva dôležitú úlohu v podpore procesu medzinárodnej spravodlivosti z, spoločne s ďalšími inštitúciami, ktoré nasledujú príklad nášho tribunálu. Od vzniku tribunálu zhruba 161 ľudí bolo odsudených. 121 e, e, ľudí malo uzavreté prípady, to znamená 86 prípadov 121 ľuďmi. Teraz eh, vedieme prípady s 25 obvinenými. Nemáme žiadne ďalšie otvorené eh, prípady. Ako viete, máme ešte dvoch ľudí, ktorých stále hľadáme. Celkom iste, že tomu budeme verovať aj v diskusii. Je jasné, že chytenie týchto dvoch eh, zločincov je jednou z našich hlavných priorít. Nie len je to dôležité pre región, nie len to dôležité pre náš tribunál, pretože tým, že chytíme týchto dvoch zločitov, sme vlastne uzavreli náš mandát, ale myslím si, že je to dôležité aj z hľadiska dôveryhodnosti medzinárodného spoločenstva, pretože zločiny, ktoré boli vykonané týmito ľuďmi, e, musia e, čeliť e, trestu. Sme veľmi radi, že Síce máme ešte stále 10 otvorených prípadov, to je najintenzívnejšia súdnická činnosť e, za našu existenciu. Zároveň však e, chceme sledovať veľmi intenzívne stratégiu spolupráce. Ako viete, v roku 2009 bolo rozhodnuté, že nemôže dojsť žiadnym novým rozsudkom. Je potrebné uzavrieť všetky prípady začaté od roku 2008 a všetky prípady odvolania sa od roku 2010. Žiadne ďalšie prípady sa už nebudú otvárať. Ehm, od tohto rozhodnutia už bolo uväznených, e, zatknutých mnoho ďalších zločincov a preto sa k tomu nebudú pridávať už žiadne ďalší e, súdy prvého stupňa sa ukončia v roku 2011 e, možno jeden alebo dva v roku 2012, ako napríklad prípad Karadžič a naše odvolacie konania budú trvať do roku 2013, možno jeden alebo dva do roku 2014. Takýto je náš plán. Okrem toho, od tohto roka v lete začneme proces znižovania počtu zamestnancov. E, dôjde k zniženiu rozpočtu pre ďalšie roky a taktiež, pokiaľ ide o kanceláriu prokurátora v roku 2010-2011, znížime e, počet zamestnancov zhruba 60 Ehm, možno sa tom budem venovať ešte neskôr v diskusie. Je tu problém zachovania zamestnancov, pretože na jednej strane máme ešte eh, otvorené prípady, na druhej strane informujeme zamestnancov, že tento rok v lete alebo budúci rok budú musieť odísť. A mnohí z našich kolegov si už hľadajú zamestnanie v OSN alebo aj mimo OSN, pretože je zjavné, že z hľadiska skúseností eh, v, so systémom eh, medzinárodných súdnych trestných súdov sú naši zamestnanci najskúsenejší v tomto smere. Alebo jedný z najskúsenejších. Už som spomenul znižovanie počtu zamestnancov. Obávame sa, že prídeme o mnoho skúsených zamestnancov. V tejto poslednej fáze bude dôležitá spolupráca. Ja to neustále opakujem na schôdzach, že jeden z najväčších rozdielov medzi prokurátorom v národnom systéme a medzinárodným prokurátorom je to, že Váš úspech alebo neúspech e, závisí v plnej miere na medzinárodnej spolupráci a podpore. Dokonca aj v súčasnosti potrebujeme veľmi túto spoluprácu na to, aby sme zatkli tých hľadaných zločincov, na to, aby sme mohli e, predniesť opatrenia proti tým, ktorí porujú týchto zločincov. Potrebujeme podporu aj na to, aby sme získali dokumenty, prístup k archívom a tak ďalej. A taktiež eh, potrebujeme medzinárodnú podporu eh, v súvislosti s ochranou obetí. V úvode existencie tribunálu boli eh, zatknutie najväčším problémom našťastie za posledných 5 rokov E, došlo k výraznej zmene v postoji vlád v krajinách v tomto regióne. Je zjavné, že ak došlo k zmene, je to čiastočne vďaka zmenám vlád v tomto regióne, ale tiež vďaka tomu, že medzinárodné spoločenstvo OSN, Európska únia, Spojené štáty, na to zaviedli stimuly, ktoré podporili tribunál v tom, že došlo k chyteniu zločincov. Takto to bolo v roku 2000, keď sa uskutočnilo niekoľko konferencií darcov a finančná podpora bola priamo prepojená s, so zatknutím Miloševiča. A takto to bolo aj v posledných rokoch tým, že sa zaviedli podmienky eh, Európskej únie a ostatné inštitúcie eh, vykonali dôležité kroky a prepojili plnú spoluprácu s rozširovaním Európskej únie. Bolo zjavné, keď som hovoril so svojimi predchodcami, že tieto podmienky zohrávali kľúčovú úlohu. Ehm, ja som zhruba dva roky v tejto funkcii a je zjavné z mojich skúseností, že táto podpora európskych inštitúcií v súlade s zavedením podmienok a s vytváraním stimulov pre krajiny v tomto regióne zohrávali dôležitú úlohu a skutočne je potrebné to zdôrazniť. Práve teraz e, spolupracujeme s vládami v regióne Eh, spomenul pán predseda spoluprácu so Srbskom, s Chorvátskom a s Bosnou a Hercegovinou. Nič eh, nové sa neudialo od nášho, pos, našej poslednej správy v decembri, ktorú sme pretvorili v Bezpečnostnej rade so Srbskom. Musím povedať, že sme boli spokojní, pokiaľ ide o úsilie, ktoré Srbsko vykonalo na to, aby spolupracovalo s našou kanceláriou. Zmoraznili sme, že spolupráca je bežnou eh, z hľadiska požiadaviek na pomoc. Eh, takmer každý deň sa navzájom informujeme. Zdôraznil som v správe, že v procese hľadania zločincov eh, sme zaznamenali pokrok, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce, pretože dvaja zločinci, ktorých ešte stále hľadáme, musíme ich čo najskôr chytiť. Teraz srbské orgány e, sa snažia v tomto smere nám pomáhať. Dúfam, že v ďalšej správe budeme môcť vás informovať o pozitívnom vývoji v tomto smere. Pokiaľ ide o Chorvátsko, aj tu nebudem zachádzať do podrobností. Myslím si, že ehm, podrobnosti sa majú prejednávať aj skôr súdnej sieni, ale iste viete, že už istý čas, e, hovorí sa na, o tom aj na verejnosti, e, žiadame niekoľko vojenských dokumentov na to, aby sme mohli nájsť potrebné informácie. Sme v kontakte s orgánmi v Zahrebe. Žiadame o e, podrobné a dôveryhodné vyšetrenie týchto dokumentov. Doposiaľ tie výsledky, ktoré by sme si želali, sme ešte nedosiahli. Ešte stále hľadáme potrebné dokumenty. Chceme oceniť vytvorenie pracovnej skupiny, ktorú vytvoril predseda Rady Kosovo, ale domnievame sa, že toto úsilie ktoré e, sa teraz vykonávajú, je potrebné zachovať aj naďalej a dúfame, že v budúcnosti dosiahneme pozitívne výsledky zo spolupráce s touto pracovnou skupinou e, Bosna. Ešte v krátkosti, z hľadiska spolupráce, v každodennej spolupráci mm, nie sú žiadne problémy, o ktorých by som hovoril. Ak e, máme nejaké požiadavky, tak získavame odpoveď. S Bosnou máme však isté štrukturálne problémy je potrebné byť opatrný, aby sme nezachádzali a nezasahovali do politickej oblasti Bosny. Pokiaľ ide o pozastavenie a obnovenie mandátu medzinárodných sudcov a prokurátorov v Bosne, Našťastie už bolo prijaté správne rozhodnutie a už sú prítomní medzinárodní sudcovia v súdnych konaniach. Takáto výnimka bola prijatá dosť neskoro, pretože niekoľko takýchto robotníkov už opustilo krajinu, ale sme veľmi radi, že toto rozhodnutie bolo teraz napokon prijaté. Ehm, myslíme si, že medzinárodná prítomnosť v tomto smere je potrebná. Ak by neboli tieto mandáty obnovené, vytvorilo by to niekoľko problémov. Napríklad e, niektoré prípady by bolo potrebné začať úplne od začiatku, pretože sudcovia, ktorí mali na starosti tieto prípady, museli opustiť krajinu. Teda domnievame sa, že súdnictvo potrebuje podporu, potrebuje podporu medzinárodného spoločenstva a Európskej únie. Pravidelne spolupracujeme s kanceláriami pre vojnové zločiny v tomto regióne. Keď porovnáme spoluprácu spred pred niekoľkých rokov a v súčasnosti je tam obrovský rozdiel. Pred desiatimi rokmi bolo možné povedať, že spolupráca medzi tribunálom OSN a miestnymi súdmi eh, bola skôr, skôr vertikálna, keď Hák eh, dával rozkazy a požiadavky. Dnes táto spolupráca je horizontálna. Získavame rovnaký počet eh, požiadavek o pomoc od našich kolegov v tomto regióne, ako e, vysielame my do jednotlivých miest. Viete, že za posledných 5 rokov došlo k, k fungovaniu kancelárií pre vojnové zločiny v Zagrebe, v Sarajeve, v Belehrade. Po rozhodnutí e, zavedenia stratégie ukončenia tento tribunál presunul 8 prípadov E, na ktoré už boli e, vydané zatýkače e, na tieto tribunále. Teda my sme už presunuli tieto právomoci na lokálne kancelárie a už sa tomu veľmi efektívne nevenujeme. Presunuli sme pred mesiacom vyšetrovací materiál, ktorý bol vo vlastníctve kancelárie prokurátora v Hagu, Sme to presunuli do jednotlivých regiónov a tiež v súvislosti s 43 podozrivými už sme nemohli pokračovať v prípadoch s nimi v Hágu, ale dúfame, že sa budú tieto prípady riešiť lokálne. Zriadili sme e, skutočné partnerstvo na operačnej úrovni s kanceláriami pre prokuratúru vojnových zločinov. Rád by som uviedol jeden e, veľký úspech a to je to, že v lete minulého roka sme integrovali do nášho týmu jedného e, prokurátora z Belohradu, zo Sarajeva, aj zo Zahrebu, aby spolupracovali e, s nami. E, pracujú oboma smermi, pomáhajú nám, ak máme nejaké potreby pre pomoc, ale zároveň pomáhajú aj svojim vlastným prokuratúram vo svojej krajine, ak je tam nejaká potreba na pomoc. Tento projekt sa podarilo zrealizovať aj vďaka európskym inštitúciám, Európskej komisii, ktorá financuje tento projekt a rovnako financuje aj projekt na integráciu desiatich eh, mladých eh, prokurátorov eh, do nášho súdneho procesu z bývalej Jugoslavie. Dúfame, že keď tribunál ukončí svoju činnosť do niekoľko rokov, títo kolegovia budú najbližších 10 až 20 rokov môcť pokračovať vyšetrovania a riešenie prípadov zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov Dúfame, že úspech fungovania nášho tribunálu závisí tiež od toho, ako sa nám podarí e, zabezpečiť ten prechod e, z fungovania tribunálu na miestne orgány. Tento projekt, e, teda títo noví mladí prokurátori v tomto regióne, títo majú obrovskú praktickú hodnotu pre náš tribunál, ale je to aj symbolická hodnota, pretože dokazuje to, že dnes všetci pracujeme na rovnakej úrovni, pracujeme pre rovnaký cieľ a prokurátori majú na starosti zločiny v tomto regióne. A Isté, že situácia v oblasti stratégie nie je ideálna. Jedna zo slabostí je, že spolupráca medzi krajinami bývalej Jugoslávie ešte stále je dosť zložitá. Je to preto, že neexistuje žiadny právny základ napríklad pre vydanie občanov medzi dvoma krajinami bývalej Jugoslávie. Nie sú žiadne právne postupy preto, aby došlo k presunu prípadu z jednej krajiny do inej. Je to dosť prekvapujúce, dalo by sa tvrdiť, pretože z historického hľadiska to bola v podstate jedna krajina, kde ľudia sa presúvali z jedného regiónu do druhého, ale dnes je to skutočná právna prekážka a domnívame sa, že európske inštitúcie, Európska únia môže zohrávať dôležitú úlohu v podpore eh, tých eh, v týchto krajinách, ktorí sú za eh, zmenu legislatívy v tomto smere. Toľko na úvod, e, taký všeobecný úvod. E, Ako som povedal, pracujeme v troch pilieroch. E, na jednej strane sa snažíme uzavrieť všetky naše prebiehajúce konania. 10 konaní ešte stále prebieha, 20 obvinených máme ďalších. Prípad s Karadžičom je veľmi verejne známy, ale uvedomte si, že je ešte v priebehu ďalších 10 súdnych konaní a 20 e, sa blíži. E, chceme zabezpečiť, sme dostatok zdrojov a financií na ukončenie týchto prípadov. Chceme dosiahnuť zadržanie e, dvoch zločincov na úteku. Sme presvedčení, že vaša podpora v tomto zmere bude veľmi dôležitá. Chceme tiež posilniť súdy v, priamo v regióne. Je to priorita pre nás, ale verím, že aj pre vás. Ďakujem pekne a som k dispozícii. Odpoviem veľmi rád na vaše otázky. Ďakujem. <clears throat> Grazie, signor... Ďakujem pekne. Mm, pán prokurátor, musíme obmedziť eh, rečnícky čas, pretože musíme do štvrtej ukončiť túto našu rozpravu, takže teraz odovzdávam slovo pánovi Posoltovi na 3 minúty. Ja, e, Herr Brammerc, ich möchte zunächst einmal sagen... Áno, pán Brammer, ja chcem najprv povedať, že som absolútne e, zástancom súdu, chcem však položiť kritické otázky. Prvá otázka sa týka vašej úlohy. E, vy ste generálny prokurátor a vy ste si vy ste hovorili e, v e, mene súdu, ale predsa e, sú tam aj sudcovia, sú tam aj navrhovatelia a obhajcovia a my v, počas tohoto konania sme do toho zatiaľní ako parlament, ako politický nástroj. To je prvá otázka. Druhá otázka sa týka toho obvinenia, čo vy hovoríte o nedostatočnej spolupráci s Chorvátskom. Musíme byť opatrení, pretože vaša eh, predchodkynia povedala tu, na, eh, že vie eh, presne, kde je generál Gotovina, povedal, že je v hercegovinskom kláštore. Na moju otázku a potom povedal, že je vo Vatikáne a v skutočnosti bol v Španielsku. A keď som sa vás žiadal, aby ste sa ospravedlnili za tieto omily, tak vy ste povedali, že vás zavádzali tajné služby. Takže ja vám chcem povedať, aby ste si dali pozor, aby vás e, tajné služby zase nezavadzali a predsa vás chcem opýtať, že odkiaľ viete, že tento dokument, ktorý ste nedostali a ktorý kritizujete, že tento v skutočnosti existuje. Viete to alebo neviete to? A tretia a posledná otázka sa týka e, vašej e, mm, otázky s dohodou o vydávaní, ktorá neexistuje Musíme povedať, že to bola krajina Jugoslávia, ktorá bola e, komunistická diktatúra, bola tam e, vojna, boli tam vyháňané ľudia a e, nie je vôbec počudovania hodné, že neexistuje táto dohoda o vydávaní. Nie, musíme s takouto vecou veľmi citlivo zacházať. Ďakujem pekne, pán posel A teraz pani Dekajzer, 3 minúty máte slovo. Merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Bramerc. Vy viete, že my sme vždy podporovali váš boj za spravodlivosť a za ľudské práva. Pokiaľ ide o spoluprácu s eh, tribunálom s Chorvátskom, ktorý pán eh, posol práve spomenul. Chorvátsko pred opakovanou žiadosťou o vydanie eh, dokumentu o eh, tejto vojne za nezávislosť eh, vytvoril pracovnú skupinu, v ktorej chce pracovať na tejto otázke. Ja by som chcela mať vedieť váš pocit na túto otázku. Mohli by ste mi najprv odpovedať, že či sa domnievate, že práca tejto komisie alebo pracovkovej skupiny je politická alebo expertízna čiže práca odborníkov. A po druhé, či treba zasiahnuť eh, zo strany tretich krajín a aká, eh, aký názor by bol eh, k, na toto? Máte k tomu nejaké stanovisko, ktoré by ste prijali? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani De Kaiser. A teraz pán Nejce, máte slovo. Pani Nejce bola spravodajkyňou o Medzinárodnom trestnom tribunáli v predchádzajúcom mandáte. Máte 3 minúty. Predseda. Pán Bramerc, drahí kolegovia, najprv pán predseda, by som vám chcela poďakovať za to, že ste spomenuli moju správu, ktorá bola schválená e, tu na tomto fóre počas oktobra minulého roku a v ktorej som mala veľkú radosť na nej pracovať. Myslím si, že návrhy mojich kolegov, ak ich e, ma ospravedlňujú, eh, ilustrujú veľmi pekne tú cestu, ktorú máte za sebou. Čo nie je vždy ľahké. Domnievam sa, pán prokurátor, že váš postoj je v kontraste priaznivom kontraste s e, postojom vašej predchodkyne. Nechcem sa k tomu viacej vyjadrovať, e, ale naozaj jej postoj bol naozaj veľmi zle prijatý. E, avšak čo nás trápi je to, že je tu akási, že tam bola akási bezstresnosť, čo bolo veľmi dôležité už v nezávislosti na tom, či ide o človeka s takým vierovýznaním, takej národnosti a tak ďalej ktorý je e, naozaj prenasledovaný za veľmi vážne činy. Ja si pripomínam, keď som pripravovala správu, ktorá tu bola spomenutá, že sme e, spomínali v tejto správe e, Srbskú republiku, ak sa nemýlim, boli tu rôzne úniky informácií. Boli tu E, určité e, odsúdenia, ku ktorým prišlo a potom v podstate boli otvorené brány väznice. Neviem, nechcem povedať, že to bolo pravidlo, ale niekoľkokrát sa to stalo. Takže môžete nám povedať, či spolupráca s jednotlivými e, úradmi Bosnej a Hercegoviny sa už zlepšila. E, či môžete trošku detailne rozpracovať e, túto oblasť nášho záujmu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Nec a teraz má slovo pán Svoboda, ktorý je predsedom našej pracovnej skupiny pre Západný Balkán. Tri minúty. prezidente. Uh, Ďakujem, pán predseda. Mám dve veci k otázke vydávania osôb. Plne som mi súhlasím. Myslím, že by ste mali klásť oveľa väčší tlak na vlády v tom regióne, pretože bola tam občianská vojna viac menej a nie je priateľné, e, že niekto z Chorvátska odíde a pôjde do Bosny a Hercegoviny a povedia, dobre, ja nemôžem byť vydaný. To je nepriateľné a je dôležité klásť tlak na členské štáty. A Ďalšia vec je, že ste sa ešte neopýtali, lebo ste mali možnosť sa opýtať e, kolegyne Veronik Kaiser. No, musíme to vidieť e, takto. Vy ste politická postava a politici hovoria, že čo vy poviete, je relevantné pri rozhodovaní, či nakoniec bude pozvaná do Európskej únie alebo nie. Takže dokonca aj krajina, ktorá má pracovnú skupinu, ktorá má niečo urobiť, tak je pre nich e, výhodné, aby pozvali expertov a títo skúmali, či tá krajina robí to, čo hovorí. A teraz sa dostanem k otázke. Nie som právnik, síce som študoval právo, ale som išiel do politiky a ja som si um, pozorne vypočul, čo ste povedali, že tie želené výsledky neboli dosiahnuté v súvislosti s Chorvátskom a potom ste povedali, že uh, treba uh, naďalej uh, zachovať úsilie. Treba ho zachovať alebo treba ho zvýšiť, lebo vrátim sa k tomu, čo povedal pán posel, aby ste nám jasne povedali, myslíte si, že Chorvátsko nerobí to, čo má robiť, nespolupracuje úplne, potom musia zvýšiť úsilie, alebo už teraz úplne spolupracujú a musia teda len zachovať úsilie. A viete, že medzi týmito dvoma slovami e, je mm, veľký politický rozdiel medzi týmito krajinami, tak povedzte jasne, či je tam plná spolupráca, majú teda zachovať úsilie, alebo tam nie je plná spolupráca, musia byť zvýšené to úsilie. A teda e, znamená to, že vy ste povedali, že Chorvátsko vedia, kde sú tie dokumenty, ale e, nesnažia sa ich nájsť. To je bol veľmi ťažký rozsudok, ale ak je to pravda, tak je to tak. Ďakujem pekne, pán Svoboda. A teraz e, poprosím pána prokurátora Bramerca, aby odpovedal. Možno, že tak sa mu to podarí za do 5-6 minút, tak by to bolo dobre. Ďakujem. Beginne mit den ersten beiden oder drei Fragen oder Kommentaren. Začnem s tou e, prvou z tých troch otázok či komentárov. Vy ste položili otázku, či e, tá práca, ktorú robíme, nie je príliš politická. A e, jediný moment, kedy som povedal k tomu v mene tribunálu, to bolo v súvislosti s rezolúciou, kde som si myslel, že to politicky nie je nebezpečné, pretože je to v záujme celého tribunálu, aby e, sa oprel o túto e, rezolúciu ako takú. Ináč kladiem veľkú e, hodnotu tomu mene, keď hovorím v mene žalobcu, že je to aj tak na národnej úrovni a ja som sám technický odborník a snažím sa pripraviť technickú správu o pozitívnych a negatívnych prvokoch a, a tiež dať im politickú váhu. Takže vždy sa snažím tu e, ostať na vlastnej pôde a myslím, že to je e, veľmi dôležité. E, pravidelne mi kladú aj novinári otázku, či si myslím, že je čas, aby Srbsko, Chorvátsko alebo Bosna vstúpili do EÚ alebo nie. Ja vždy hovorím, že na takéto otázky nebudem nikdy odpovedať, moja úloha je, aby som na základe čo najobjektívnejších prvkov pripravil správu s dobrými alebo menej dobrými prvkami a je to e, vaša politická zodpovednosť to e, prehodnotiť s dôsledkami alebo nie. E, hovorili ste s mojou predchodkyňou a e, neočakávate odo mňa v tejto veci pripojenok, ale je pravda, že tiež musíme spolupracovať so spravodajskými službami a e, ľudia, ktorých tu hľadáme, nie sú zvyčajní e, zločinci, ale sú to ľudia s politickými kontaktami často na najvyššej úrovni, ktorí sami, e, hlavne keď ide o generála Mladiča, e, sami historicky mali intenzívne vzťahy s spravodajskými službami ale e, ne, e, budete odo mňa počuť vyjadrenia. Oni ste odo mňa nikdy nepočuli vyjadrenie, že mladíč je tam, e, či tam, alebo hadič je tam, či tam. Ale ja som vždy v tej súvislosti hovoril, že to na základe prvkov, ktoré nám um, Srby predložili, nemáme dôvod sa domňovať, že nie je v Srbsku. A tu vidíte, že sa, som opatrný pri mojom vyjadrovaní A. Tu sa dostaneme k tej istej otázke, k rovnakej otázke, ako povedal posledný rečník, čo sa týka dohody o vydávaní osob, tak eh, prirodzene je to region, v ktorom eh, bola eh, vojna a v našej práci je veľa problémov v oblasti zmierenia ale ten šťastný vývoj, ktorý dnes zaznamenáme, je, že sa často stretávame a pravidelne stretávame s hlavnými prokurátormi týchto troch krajín a že máme prácu na spoločných eh, databázach a eh, že eh, našu spoluprácu si vzájomne odsúhlasujeme a tá praktická spolupráca je ďalej, ako nám to umožňuje právny rámec a myslím, že je čas, aby sme to aj právne podporili. Pani de Kaiser, ste položili otázku o správe spolupráce s Chorvátskom. Tu tiež je to veľmi delikátne mi odpovedať na túto otázku. Vediete, že či práca, ktorú vykonáva táto komisia, toto vyšetrovanie je skôr politického alebo technického charakteru. Nie je to jasné e, v tom zmysle, kde e, povinnosť e, spolupracovať s Medzinárodným trestným tribunálom je vlastne povinnosťou hlav vlád. A to je vlastne potom vláda, ktorá rozhoduje o tomto vyšetrovaní. Viete, že v minulosti už e, bolo viacero mm, komisí, vyšetrovacích e, administratívnych vnútorných komisí, e, ktorí pracovali na dokumente. Nový, nová premiérka na konci minulého roku sa rozhodla vytvoriť túto task force. Ja by som si nedovolil teraz posudzovať to, či je to na 80% technické alebo 20% politické, alebo naopak je veľmi ťažké niekedy urobiť tento rozdiel medzi e, týmito dvoma zložkami. V tomto kontexte tiež, a teraz sa vraciam k otázke, ktorá bola položená na konci, e, je dôležité vedieť, či čo si teda želáme e, získať zo strany Chorvátsko. Vy ste položili túto otázku, že či by bolo potrebné, či by sme boli za podporu tretej strany alebo nie. Toto je veľmi delikátne vám odpovedať. Chorvátsko je suverenným štátom, ktorý má samozrejme povinnosť e, spolupracovať s našim tribunálom. Ak Chorvátsko sa domnieva, že e, vonkajšia podpora by mohla byť priaznivá, prečo nie? E, osobne nevidím a priori nič, čo by tieto, tieto osoby mohli urobiť naviac, alebo Mm, prečo by mali nahradiť Chorvátov, ale e, znova opakujem, je to ich rozhodnutie. Vy, pani Nec, vy ste položili otázku, chceli ste vedieť, čo sa odohráva v Sarajeve, čo sa odohráva v Bosni. Ako som už povedal, my sme mali viacero zasadnutí s kolegami z oddelenia pre vojnové zločiny z tejto krajiny. Táto diskusia dosť oslabila toto byro. Znovu je to Bosnia, kde je tisícky možných spisov, ktoré čakajú na vyšetrovanie a e, kde je možné naštartovať e, stíhanie. Avšak zdroje sú tam veľmi obmedzené, takže to je veľká výzva ešte do nasledujúcich rokov a všetky iné iniciatívy, ktoré by mohli byť zabezpečené kolegami e, práve v tejto oblasti, sú samozrejme vítané. The, the last question, uh... A nakoniec posledná otázka hm, bola k to, čo som povedal v mojej prezentácii, že na jednej strane treba vynakladať úsilie a na druhej strane treba zvýšiť úsilie. My sa naozaj snažíme ako tribunál byť e, čo najviac pragmatický a korektný. Ak nakoniec, e, samozrejme neviem, či tie dokumenty boli zničené alebo neboli zničené. My vieme, že tieto dokumenty boli vypracované v istom čase, e, to e, nie je, to je bez pochyby. A naši partneri hovoria, že viaceré tieto dokumenty boli vypracované. S niektorými s nimi nesúhlasíme, ale e, viete, že pre vojenské operácie potrebujete vojenské mapy a plány. Tiež vieme medzi tým, že bolo niekoľko ľudí zapojených do bratia týchto dokumentov a teraz nevieme, či tieto boli kolektívne zničené a ak existujú niektoré kopia, či existujú niektoré kopia, alebo jedna kopia niekde alebo nie. Samozrejme, my žiadame o komplexné a dôveryhodné vyšetrovanie. To sú dva prvky, ktoré žiadame, teda komplexné, ktoré e, zváži všetky možné cesty a potom nám máme pár návrhov, ktoré povieme chorvátským orgánom, že si myslíme, že niektoré kanály neboli využité a teda komplexné e, aj v tom, že e, tie výsledky, ktoré vzniknú, budú musieť byť dôveryhodné. My nečakáme niečo nemožné. Preto hovoríme, že uznávame dôležitosť vytvorenia e, tejto pracovnej skupiny, kedy nám vláda povedala, že to je poprvýkrát plnohodnotné úsilie, ale stále to vítame ako pozitívny prvok a vieme, že táto skupina mm, pracuje a my pozbudzujeme tieto orgány, aby pracovali ďalej, aby našli tieto dokumenty. To je asi všetko. Ďakujem pekne. Musím teraz nasledujúce príspevky naozaj obmedziť na dve minúty. Pani Kopa, máte slovo. Ďakujem. Chcem vás privítať v Európskom parlamente a poďakovať sa vám za úsilie, ktoré sa snažíte vynakladať pri budovaní spravodlivosti e, v bývalej Jugoslávii. Tiež som si prečítal e, vašu správu o Srbsku, ktorú ste predložili do UNSC, kde sa hovorí, že Srbsko teraz robí kroky e, smerom k Európskej únie. V pripomienkach, ktoré ste povedali, že Srbsko urobil pokrok v príprave zatknutia Gornáziča a Radka Mladiča, a že sa rozhodlo, že budú opäť posudzovať otázku ratifikácie stabilizačnej dohody za ďalších 6 mesiacov. Toto je v súlade s ďalšou 6-mesačnou dobou, kedy e, tá správa má byť pripravená a chcem sa opýtať, že e, koľko a čo očakávate od Srbska za ďalších 6 mesiacov, okrem zatknutia týchto e, zločincov? My hovoríme o plnej spolupráci v našom texte. Čo máte na mysli pod plnou spoluprácou a čo chcete ešte, aby Srbsko robilo e, navyše a čo nerobí teraz, okrem zatknutia týchto zločincov? Ďakujem pekne, pani Kopal. Teraz pán Kalčin, dve minúty. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by vám izreku priznanie za vaše... Ďakujem, pán predseda. Kaj ti, neglede na to, da kdo... Ja by som sa chcel e, vám poďakovať a zablažovať vám e, pochvalí vás ako mm, žalobcu, hoci e, mnohí jednotlivci nie sú spokojní s so e, závermi Hákského tribunálu. Myslím si, že je dôležité prenasledovať vojnových zločincov a ich e, obžalovať. A tu vy zohrávate kľúčovú úlohu. Ja nevidím vašu úlohu len tak, že vytvárate správne podmienky na to, aby ste to zmenili z kolektívnej zodpovednosti v regióne, kedy celé národy sa obvinujú z zločinov, aby sme prešli na zodpovednosť osobnú a zodpovednosť jednotlivcov. A ja dúfam, že títo ľudia na uteku sa dostanú do Hágu čo najskôr a toto bude tiež dobre pre politickú atmosféru a zmierenie v tomto regióne. Politické dôsledky tiež budú pozitívne, pretože my potom v parlamente budeme môcť začať s ratifikáciou dohody o stabilizácii a pridružení. No samotný fakt, že ste zaznamenali pokrok v úrovni spolupráce v Srbsku, ukazuje, že plnenie e, predbežnej obchodnej časti dohodu, dohody čoskoro vstúpi do platnosti. Mňa však napadla iná vec. Teda, že tieto zločiny, máme dať do kolektívnej európskej pamäte, do pamäte EÚ a celého západného Balkánu. V týchto dňoch prebieha rozporúplná debata v Belhrade o tom, či Srbsko má zaujať postoj k zločinom v Severnici alebo nie, či to bola genocida alebo nie, e, na to potrebujú niekoľko uznesení. Ja sa chcem pýtať, že, e, čo si e, vymyslíte v tejto veci ak nám to môžete prezentovať. E, Srbsko potrebuje trošku sebareflexie a pohľadu do seba, aby mohli sa mm, vysporiadať s budúcnosťou a myslím si, že mm, individualizácia týchto zločinov bola jednoduchšia, pretože potom by viac ľudí pochopilo, že e, musia ísť do hágu títo zločinci. Ďakujem pekne, teraz má slovo kolega Angurakis na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že vzhľadom na to, čo sa udialo a keď e, sme si dnes vypočuli pána prokurátora, myslím si, že nadišiel čas e, na, na to, aby kancelária prokurátora uzavrela pomaličky svoju činnosť. Vychádzame z toho, že chceme vytvárať demokraciu a spravodlivosť v krajinách bývalej Jugoslávie a existencia tohto súdu tohto tribunálu a podľa mňa ten nesprávny postup, ako tento tribunál koná, prispieva k nestabilite na Balkáne. Niektorí tvrdia, že tento tribunál je potrebný na to, aby sme e, odsúdili vojnové e, zločiny. Isté, že k tomu už došlo. Ale nie je na výťazoch, aby e, viedli takéto súdne konania. E, došlo napríklad k podobným zločinom v Gaze a nevideli sme, aby niekto z Izraela bol pred súdom, aj keď Tony Blair uznal, že klamal verejnosti Británia celému svetu o e, irackej vojne. Nikto nehovorí o tom, aby pán Blair musel čeliť súdu v tejto súvislosti. Ďakujem. Honorevole Weigel per due minuti na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Bramec, máte veľkú morálnu autoritu. Dostali ste možnosť prispieť k úľave v tomto regióne, v ktorom došlo k týmto hrozným vonovým zločinom. Preto musíte pracovať naďalej v podobnom duchu ako doteraz. Rád by som povedal niekoľko pozitívnych eh, slov eh, o vás. a Máte obrovskú energiu v tom, že sa snažíte dostať na koreň veci. A snažíte sa, aby zločiny neostali nepotrestané. Možno niektorí už začali spisovať svoje memóre príliš skoro. Dúfam, že vy eh, sa najskôr zamyslíte nad svojimi memoármi predtým, ako začnete písať o nich knihu. Myslím si, že v súvislosti s Chorvátskom, e, ktoré by sme veľmi radi videli ako člena Európskej únie, čo najskôr je dôležité, aby pokračovalo v úsilí, tak ako doposiaľ. A Európsky parlament e, bude zohľadňovať e, v dnešnej rozprave aj doterajšie výsledky. Myslím si, že to, že prezident Mesič, ktorého si veľmi cením, sa dopustil do závažnej chyby tom, že odpustil človeku, ktorý zavraždil dieťa, tento čin. Myslím si, že to dokazuje, aké je dôležité, aby táto úľava, táto katarzia prebehla takým spôsobom, ktorý by bol jednotný v celom regióne. Ďakujem. Ďakujem, pán Weigl. Na záver pán Howitt na dve minúty vystúpi. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja chcem oceniť vašu prítomnosť na našej schôdzi, pán Pramec, a som si istý, že európske inštitúcie budú naďalej podporovať vašu činnosť. Chceme využiť svoje politické vzťahy s krajinami bývalej Jugoslavie, aby sme vyvíjali tlak na tieto krajiny. Je dôležité, aby e, to bolo dokázané v Európskom parlamente. Moja otázka sa týka, aby ste sa vyjadrili, ak môžete, ak chcete, v súvislosti s eh, riešením eh, trestných eh, prípadov v rámci Chorvátska. Ako už kolegovia spomenuli, keďže postupne ukončujete činnosť, budú sa presúvať prípady, ktoré máte teraz kompetencii, Aké, akú dôveru máte v súdny systém v Chorvátsku, že sa vyriešia prípady, ktoré sa presunú do Chorvátska, sa vyriešia riadnym spôsobom. Uh, čo by ste povedali o súčasnom pokroku v týchto prípadoch, e, ak môžete sa k tomu krátkosti vyjadriť a ešte mohli by ste sa vyjadriť k tomu, či bez diskriminácie na základe <coughs> etnickej príslušnosti e, sa prípady budú riešiť e, v rámci súdneho systému v Chorvátsku, teda čo sa týka vojnových zločinov. Ešte tu máme jednominútové vystúpenie predsedu výboru, podvýboru pre bezpečnosť pána Danžána. Ďakujem pekne, pán predseda, bude to veľmi stručné. E, máme 10 e, alebo 12 vystúpení za sebou, hovoríme dnes o e, Chorvátsku, o všetkých dokumentoch a tak ďalej, ale máme tu ešte mladíča, ktorý je na slobode mladíč, ktorý je už 15 rokov po Srebrenici ešte stále na slobode. Hovoríme o pokroku, hovorí sa nám o pokroku, niektorí sa pýtajú, že či naozaj spolupráca so Srbskom je plná, plnohodnotná. Ja samozrejme vítam e, zlepšenie tejto spolupráce, ale môžete nám povedať niečo viacej o tomto pokroku, pretože máme tu niekoho, ktorý je stále na úteku, ktorý je e, spojený, ešte spolu spojený donedávno so srbským štátnym aparátom, so o, e, srbskou vládou, ktorý je stále na úteku. 15 rokov po Srebrenici nemôžeme byť spokojní s tým, že povieme, že áno, že pokročilo to vpred. Áno, samozrejme, že to pokročili, ale aký je pôvod eh, tohto pokroku a či budeme môcť mať teda výsledky už čo na... Mm, dúfam, že nebudeme stále sa musieť uspokojovať s takýmito vyhláseniami, ktoré sú síce somtuózne, ale v podstate nič nezabezpečujú. Ďakujem pekne, pán Danžan, a teraz odozdávam slovo eh, pánovi prokurátor, Rovi, keby sa mohol eh, naozaj do nejakých šiestich minút zmestiť, by sme boli veľmi ďakujú. spokojní. Relation... Prvá otázka v súvislosti s očakáv... očakávaniami na Srbsko. Isté, že súvisí to aj s prvou aj s poslednou otázkou. V máji predložíme našu ďalšiu správu a v tejto správe sa uvedie, čo sa dosiahlo od poslednej správy v decembri. Mimo otázky utečencov, respektíve pánov zločencov na úteku, v podstate postupujeme bežným spôsobom, prebiehajú súdne konania, získavame dokumenty, o ktoré žiadame. Ďalej je tu otázka zločincov na úteku. Ja by som nechcel vytvárať dojem, že podľa mňa všetko je v poriadku, že fungujeme a nie je potrebné už e, dávať ďalšie stimuly. To rozhodne nie. Ale je tiež dôležité pre mňa ako hlavného prokurátora, aby som bol dôveryhodný vo svojich hodnoteniach. Ja spolupracujem s operačnými jednotkami každý týždeň. Doposiaľ dôverujem ich zaneteniu, e, ich prácu a postupujú rôznymi e, smermi a ja získavam pravidelné informácie o ich postupoch. E, iste pochopíte, že nemôžem hovoriť o podrobnostiach, ale verte mi, že veľmi pozorne sledujem e, túto operatívnu činnosť a ak to bude úspešné, niektoré z týchto spôsobov vyšetrovania budeme mať ďalšie výsledky v júni, ale ak niektoré smery vyšetrovania nie sú úspešné, alebo ak kvalita tej ktorej práce nie je dostatočná, Tiež e, to spomeniem vo svojej správe. Vo svojej prezentácii v úvode som uvedla, a to zopakujem, že zadržanie zločincov na úteku je našou najhlavnejšou prioritou. V skutočnosti iba veľmi málo ľudí e, je poverených hľadaním zločincov na úteku. Veľká väčšina sa tým vôbec nezaoberá. A potom sú tu aj ďalšie skupiny, ktoré podporujú zločincov na úteku. Teda je to dosť citlivé. V poslednej správe sme spomenuli pozitívne prvky, ktoré súvisia s prácou operatívnych skupín, teda na tej dobrej strane. Ja som chcel posilniť ich pozíciu, podporiť ich v ich činnosti, aby naďalej pokračovali vo svojej práci. Uvidíme, aká bude situácia o niekoľko mesiacov. Tribunál už vo svojej podstate neprenasleduje krajiny, ale jednotlivcov. A to hovoríme veľmi jasne svojim partnerom v regióne. Nemáme žiadny problém so Srbskom, s občanmi Srbska alebo s srbskou vládou. Hľadáme iba niekoľko ľudí, ktorí sú osobne zodpovední za, za tie najhoršie zločiny, ku ktorým v Európe vôbec došlo. Teda hľadáme skutočne iba jednotlivcov a to prepojenie s operačnými jednotkami v regióne sú namerené rovnakým smerom. Keď sa ma pýtate na môj názor na dve uznesenia, iste vás neprekvapí, že poviem, že to je e, interná otázka. Je to na Srbsku, aby sa s tým vyrovnalo. Mm, v širšom kontexte môžem povedať, že keďže naša práca zahrňa je zjednodušenie zmierenia, to je téma na mnoho hodín, ja si uvedomujeme naše obmedzenia v tom, že chceme byť spojencami pre tento región. Zjednotenie je o mnoho komplikovanejšie ja si myslím, že miestne politické orgány musia zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu v tomto procese. V médiách vidíme, že napríklad v decembri došlo k samitu OSD, kde 65 obyvateľstva v Srbsku je proti vydaniu eh, generála Mladiča. Myslím si, že všetci musíme uznať, aj my ako tribunál, aj politici v regióne, ale ako medzinárodné spoločenstvo, že ak nie sme schopní eh, odkomunikovať miliónom ľudí krajiny, že nie je dôvod, eh, aby považovali generála Mediča ako za nejakého hrdinu. Myslím si, že nie je to možno zlyhanie, ale predsa len to dokazuje, že ešte mám pred sebou veľa práce. Niektorí politici v tomto regióne, eh, niektorí ministri musia zohrávať veľmi dôležitú úlohu a podporovať proces eh, nastolenia medzirodnej spravodlivosti. Posledná otázka. Akú dôveru vkladáme v schopnosť eh, chorvátskeho súdnictva? Eh, generálny prokurátor eh, Chorvátska je môjim kolegom, je to Bajič, už dlho s ním spolupracujem a skutočne dôverujem v jeho schopnosti. Nedáva nám žiadny dôvod pochybovať o jeho kompetencií vyriešiť tieto prípady. Mm, Isté, že nie je to dokonalé z hľadiska zdrojov. E, krajiny bývalej Oslavie majú rovnaké alebo podobné problémy ako ostatné krajiny z hľadiska zdrojov, najmä vzhľadom na počet prípadov, ktoré musia spracovať, ale mm, myslím si, že v Chorvátsku predsa len sú viac menej na dobrej ceste e, vyriešiť e, pornové zločiny, ktoré, ktorým sa zaoberajú Najväčším problémom je Bosna, pretože tam počet prípadov, keď ich porovnáme s existujúcimi zdrojmi, je jasné, že krajina nemá dostatočné zdroje ani na to, aby spracovala aspoň časť týchto prípadov. Neviem, či som odpovedal na všetky otázky. Dúfam, že áno. Dobre, Takže môžeme uzavrieť eh, tento bod. Najprv by som chcel poďakovať eh, prokurátora Bramerca za jeho eh, vypočutie a za jasnosť, akou nám odpovedal na naše otázky za to, ako tiež vyzval k zapracovanie do svojej práce výborov pre zahraničné veci Európsky parlament a tako aj kolegov, ktorí by chceli tiež byť súčasťou tejto práce. Ďakujem ešte raz a e, do skorého videnia. Dobre, takže teraz e, si urobíme takú krátku technickú prestávku predtým, než e, prejdeme k nasledujúcemu bodu výmenu názorov s Ervanom Fuere, osobitným predstaviteľom EÚ pre bývalú Juhoslavickú republiku Macedónsko ohľadom uznesenia 2009 k práve bývalej Jugoslovenskej republiky Macedónsko kolega Talera. Takže dve minúty si urobíme prestávku. Colleghi, possiamo riprendere i lavori, sono passati i due minuti. Kolegovia, môžeme pokračovať v práci. A e, teraz našim hosťom je Erwan Fuere, osobitný zástupca EÚ pre bývalú e, republiku Macedónsko. Štvrtýkrát, čo pán Fuere ako osobitný predstaviteľ EU pre bývalú Slovenskú republiku Macedónsko prichádza na vypočutie na pôdu nášho výboru. A toto dokazuje záujem Európskeho parlamentu o z blízke sledovanie situácie v oblasti, ktorú zastupujete a takisto pokroky, obzvlášť, ktoré boli dosiahnuté eh, v rámci nášho približovania náš výbor. Dnes bude prediskutovať e, spoločne s vašim vypočutím aj e, pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú návrhu uznesenia o správe o pokroku bývalej Jugoslovenskej republiky Macedónsku za rok 2009, ktorého spravodajcom je pán Taler. Zajtra budeme o tom hlasovať. Rok, ktorý nedávno ukončil, sa ukončil z politického hľadiska bol veľmi zaujímavý, boli to veľké politické záväzky. Bol veľmi význačný práve pre tento proces približovania a úrady a predstavitelia e, tejto republiky Macedónsko dokázali e, svoje veľké kapacity, aby e, napravili chyby, ktoré boli spáchané, pokiaľ ide o požadované medzinárodné štandardy a naozaj snahu zmeniť sa na krajinu, ktorá by blízko mohla vstúpiť do EÚ. E, takže budeme sa venovať tomuto a takisto sa budeme venovať aj ďalšej veci nedávnej správe komisie, ktorá potom ako zvážila e, tieto vykonané pokroky, odporúčila ďalšie kroky v procese približovania Avšak eh, napriek týmto pozitívnym pokrokom, ktoré boli zaznamenané, z eh, 8. decembra bolo povedané, že eh, sa odloží na marec rozhodnutie o naštartovaní týchto rokovaní pretože je potrebné najprv nájsť dohodu s gréckou vládou ohľadom názvu tejto novej kompozície tejto novej právnej e, právneho štatutu tejto e, bývalej republiky e, Jugoslávie. Okrem tejto dôležitej prekážky bývalá Jugoslovanská republika Macedónsko bude musieť čeliť ďalším rôznym výzvam, napríklad boju proti korupcii, reformy súdnictva, konsolidácii svojej nezávislosti, ďalej reforme administratívy verejnej správy. A to obzvlášť tiež boja v oblasti presadzovania ľudských práv, ako aj zlepšenia vzťahov s albánskou menšinou. Posledný argument v tomto úvodnom príspevku ktorý je spojený s decembrom 2009, sa týka občanov tejto bývalej Juhoslovenskej republiky Macedánsko, ktorí naštartovali liberalizačný proces, pokiaľ ide o vízový režim, aby mohli cestovať v šengenskom priestore, čo je naozaj pre nich veľkým potešením a komisia podporila tento dôležitý krok. Toto je ten kontext, ktorý by som rád načrtol, ale oveľa zaujímavejšie ako tento môj úvodný príspevok e, bude určite váš príspevok, pán Fuare, takže máte e, slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and... Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia výboru AFET. Ďakujeme za to, že som dostal možnosť e, zúčastniť sa vašej schôdze a budem pokračovať v našej zaužívanej tradícii, že sa každoročne stretávame od svojho vymenovania do funkcie osobitného predstaviteľa EÚ pre bývalú Jugosloviu, republiku Macedónsko v novembri 2005. E, to mi dáva možnosť e, vysloviť e, to, ako veľmi si oceňujeme úlohu Európskeho parlamentu v vízovom, v rozhodnutí o vízovom liberalizácii víz. To je dôležité nielen v smere dosiahnutia pozitívneho rozhodnutia členských štátov, ale tiež e, je to dôležitý signál pre občanov e, štátov Balkánu, že usilovná práca v oblasti reform má uznanie a získajú si za to odmenu. Tí, ktorí sa e, zúčastnili oslav na námestí v Skopie 18. decembra. Celkom by ste videli tú obrovskú radosť e, ľudí, ktorí mali, ktorú mali z tohto rozhodnutia. Chcel by som poďakovať pánovi Talerovi za jeho úsilie v príprave uznesenia a taktiež pánovi Tačmakasovi, ktorý e, zastupoval spoločné parlamentné zhromaždenie veľmi radi. E, sa tešíme na prijatie delegácie výboru AFET, ale aj spoločného parlamentného výboru v Skopie. Chcel by som zdôrazniť význam spoločného parlamentného výboru, pretože zohráva dôležitú úlohu v posilňovaní vzťahov medzi oboma parlamentmi a podporuje aj reformy v Macedónsku. Ja som si istý, že to bude pokračovať aj naďalej. Pán predseda, ako ste uviedli, rok 2009 bol veľmi pozitívnym rokom pre Macedónsko. Prebehli prezidentské a miestne voľby, ktoré do veľkej miery nasolili demokratický proces v krajine a splnili demokratické normy, ktoré sa kladú na voľby. Ďalej na jeseň sme opäť sa začali venovať intenzívne reformám a došlo k pozitívnemu vývoju vo fungovaní parlamentu. To bolo do veľkej miery vďaka e, zvyšenému zlepšenému dialogu medzi koordinátormi politických strán. Je to pravidelný dialog a ten umožňuje mnoho zákonov, ktoré súvisia s porovnávacími kritériami, ktoré stanovila komisia a tieto boli schválené často koncenzom. Komisia uznala tieto reformy so svojím odporúčaním, že sa stanovili dátumy pre odporúčania. Dôležitý vývoj, e, pozitívny vývoj minulého roka bolo činí demarkácie s Kosovom. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko je prvou krajinou e, z tohto regiónu, ktorá má vyriešené všetky hraničné otázky. Už to samo o sebe európskym príspevkom k dobrým susedským vzťahom a k stabilite tohto regiónu. S týmto súvisí aj e, spolupráca a účasť tejto krajiny na vojenskej misii Európskej únie v Bosne a Hercegovine. Aj to prispieva k stabilite celého regiónu. Ďalej Koalícia je relatívne stabilná napriek niektorým ťažkým chvíľam, najmä v súvislosti s, so zverejnením kontroverznej encyklopédie, ktorá spôsobila um, nepokoje medzi jednotlivými spoločenstvami a vytvorila opäť priestor pre zmierenie. V decembri liberalizácia víz e, zmiernila tie obrovské sklamania, ktoré vyplynuli zo záverov rady. Ja som zdôraznil a naďalej budem zdôrazňovať eh, vláde Macedónska, aké dôležité je hľadanie riešenia v probléme s názvom. Prebehlo niekoľko dôležitých stretnutí medzi oboma predsedami vlády, ktoré eh, pomáhajú vytvoriť dôveru. Na tomto teraz musíme stavať a Domnívame sa, že teraz nadešla chvíľa preto, aby vodcovstvo a odvaha našli svoje miesto v hľadaní riešenia. Nie je pochyb o tom, že ak nevyužijeme týchto 6 mesiacov, e, môže dojsť k ďalším oneskoreniam a to môže spôsobiť e, ťažkosti medzi jednotlivými etnickými skupinami. Isté, že oneskorenie môže spôsobiť taktiež nestabilitu Akým hlavným výzvam čeli teraz e, táto krajina? Okrem e, problému s názvom je tam aj otázka posilnenia politického dialógu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Minulý rok v decembri som hostoval obed so všetkými politickými stranami a ich zastupcami, vrátane predsedu vlády a e, je to smutné poznamenať, že to bolo poprvýkrát, čo sa stretli od predchádzajúceho roka v júli. Teda skutočne je potrebné vyvíjať úsilie na všetkých stranách, aby sa o mnoho viac stretávali. Je potrebné, aby vláda preukázala pozitívny príklad, aby sa ujala vodcovstva, aby dokázala parlamentu pretože má na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť. Všetky politickí vodcovia, vodcovia sa musia zostraďovať eh, nie na to, aby sa korunovali urážkami, k tomu dokáže za posled, dochádza za posledné týždne, ale musia nachádzať eh, to, čo ich spája a musia eh, sa snažiť spoločne o vyriešenie problému s názvom. A to sa im môže podrediť tak, že budú spolupracovať. Dôležitým fórom pre toto hľadanie konsenzu je nepochybne Národná rada pre európsku integráciu. Je to rada, ktorá vychádza z chorvátskeho príkladu a zahrňa všetky politické strany, občianskú spoločnosť, firmy, náboženskú obec a skutočne je to fórum, ktoré e, si musí získať e, výraznú podporu vlády a musí podporovať dialog medzi všetkými zúčastnenými stranami. Ďalšou výzvou je e, rámcová dohoda o firmách. Toto je jediný rámec, e, ktorý môže umožniť e, politickú stabilitu a medzietnické pozitívne vzťahy. Už e, sa dosiahol pokrok, ale toto je ešte stále úloha, ktorá nie je ukončená. Netýka sa to len legislatívy a implementácie legislatívy, ale skôr citlivého prístupu v procese implementácie tejto dohody. Najmä sa to pociťuje v odvetví školstva. Tam za posledný rok sme boli svetkami eh, nebezpečného trendu oddelen, oddelovania, jazykového oddelenia eh, vo výučbe medzi jednotlivými eh, skupinami. Našťastie sa podarilo zvrátiť túto tendenciu vďaka aj vysokému komisárovi pre etnické menšiny z OECD, Ďalšou, ďalším úspechom bolo zavedenie e, vyučovacieho jazyka v albančine na albanských školách v prvom stupni e, vyučby a to viedlo k veľkým nepokojom a bojkotom vyučovania. Myslím si, že to dokazuje, že nebolo vynaložené dostatočné úsilie v príprave e, priestoru pre toto dôležité rozhodnutie Dokazuje to však, že ešte stále vláda musí vyvíjať zvýšené úsilie v prístupe k týmto etnickým otázkám ešte citlivejšie. Decentralizácia, aj tu sme dosiahli pokrok, ale je potrebné stavať na pokroku, ktorý sme už dosiahli, najmä dať mestám a obciam viac zdrojov na to, aby sa dokázali vyrovnať so svojimi kompetenciami. A ďalšia dôležitá kapitola rámcovej dohody je Otázka zastúpenia etnických skupín. Albánska etnická skupina už je dobre zastúpená v štátnych inštitúciách, ale eh, veľmi minulý pokrok sa, eh, pokrok sa dosiahol v súvislosti so eh, tureckou menšinou a rómskou menšinou. Teda v tomto smere ešte je potrebné pokračovať v reformách. Žiaľ, za posledné mesiace došlo k istým negatívnym vývojom a snažíme sa mm, pripomínať vláde, aby sa neoberali takouto cestou. Napríklad dôležitá legislatíva EÚ, ktorá sa vzťahuje na vodu, jej implementácia bola oneskorená o 4 roky, už mala byť implementovaná už v začiatku tohto roka, ale došlo k tomu, že programy pre riadenie odpadu budú oneskorené a to môže mať vplyv aj na programy, ktoré mohli byť financované z Európskej únie. Ešte stále čakáme na zákon o nediskriminácii a e, tiež uzavretie postupových otázok. E, veľkou výzvou je ešte stále implementácia legislatívy. Na to, aby to bolo úspešné, je potrebné, aby došlo k depolitizácii verejnej správy, pretože verejná správa sa práve aktívne zúčastňuje implementácie týchto zákonov. Okrem toho aj v ďalších inštitúciách eh, je potrebné stavať na dôvere eh, reforma, reforma o prenikaniu, o predchádzaniu mučení je ešte tiež eh, oblasť, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. Okrem toho boj proti korupcii a to by zlepšilo podnikateľské prostredie v tejto krajine a prilákalo by o mnoho viac medzinárodných investorov. No a ešte dve oblasti, o ktorých eh, si myslím, že je potrebné v nich vykonať eh, veľké úsilie zo strany vlády, zapojenie eh, občianskej spoločnosti. To by sme mali vnímať ako niečo, čo je v záujme vlády aby o mnoho viac zapájala občianskú spoločnosť do procesu príjmania rozhodnutí vo všetkých oblastiach. A poslednou oblasťou je nezávislosť médií. Ešte stále um, je veľký politický vplyv na médiá, je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť e, a lepšie vzťahy medzi vládou a médiami, e, aby tie vzťahy boli otvorenejšie a menej výberové, aby tá dôvera bola medzi oboma stranami lepšia. Pán predseda, myslím si, že výzvou pre túto krajinu je stavať na úspechoch z roku 2009 a zabezpečiť e, Ehm, ďalšie pokračovanie reforiem Európska únia je ehm, prítomná, pomáha so svojimi programami vo všetkých oblastiach, ktoré som spomenul, ale ehm, v podstate konec koncov je to na vláde Macedónska, aby sa ujala svoje úlohy. Ďakujem. Grazie. Ďakujem hm, pána osobitný predstaviteľ EÚ. Teraz odozdám slovo pánovi Talerovi, ktorý je spravodajcom o návrhu uznesenia o správe o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónske za rok 2009 a chcel by som mu odporúčiť, aby to uzavral v rámci nejakých 3-4 minút maximálne. Ďakujem. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you very much, ambassador. Ďakujem. Ďakujem pán veľvyslanec Ferrer, za vašu prácu, za e, výbornú prezentáciu. a objasnenie súčasnej macedónskej situácie. A myslím, že tu sme všetci na jednej lodi. A o čo sa snažíme? My chceme zabezpečiť pozitívny rozvoj v tomto regióne A pravdepodobne neskôr budeme mať možnosť povedať niečo o riešení, o ktorom sa tiež e, teraz diskutuje. No teraz by som sa sústredil len na otázku na vás, že kde vidíte mm, ďalšie kroky možného pozitívneho rozvoja medzi dvoma susedmi. Gréckom ako plnoprávnym členom EÚ a severným susedom ako kandidátskou krajinou. Veľmi sme si vydýchli na jeseň s ustanovením novej socialistickej greckej vlády a tiež e, tam nastal istý pozitívny vývoj, ktorý ste spomenuli. Takže predtým e, pomerne neexistujúca priama komunikácia sa začala objavovať a zdá sa, že tam je oveľa väčšia tvovera medzi tými dvoma premiérmi ako predtým. A kde vidíte ďalšie možné polia tejto priamej spolupráce ktorá by mala byť normálna medzi členskými štátmi a kandidátskou krajinou. Ehm, prebieha tam niečo v cezhraničnej spolupráci a prebieha tam niečo ehm, v ekonomickej a kultúrnej spolupráci? Grazie, onorevole Thaler. La parola a... Ďakujem pekne, pán Thaler. A teraz má slovo pán Poselt na dve minúty. Danke, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem povedať, že kolega Toren prednesol veľmi e, výbornú a vyváženú správu a dôležité e, boli tiež vystúpenia pána Fuere. Chcem však e, položiť otázku. On povedal, že dohovor mučení sa nepresadzuje úplne a chcem sa opýtať, či v jednom prípade vie o porušení proti dohovoru mučení a či ho môže menovať. A chcem tiež e, e, vyzývať na spravodlivosť. E, vy ste povedali, že spravodlivosť, že to závisí od macedánskej vlády, ako sa budú veci vyvíjať, ale to závisí od dvoch strán a Macedánsko už predložilo niekoľko návrhov, čo sa týka pomenovania a tie boli odmietnuté, takže pokrok tu závisí od dvoch e, strán a e, ja chcem e, povedať, že to je predbežná dohoda aj na základe toho, blokáda do rozhovora o vstupe na základe jednej bilaterálnej otázky nie je prípustná. A preto si myslím, že by sme mali plniť e, túto predbežnú dohodu ako EÚ a e, nemali by sme z nás urobiť rukojemníkov bilaterálnej otázky. A čo sa týka menšín, všetky menšiny sú v tomto regióne zastúpené a musím povedať, že poznám e, túto krajinu veľmi dobre. Ja som hovoril so všetkými. Zastupcami menšina Môžem byť spokojný, keď by sme mali e, v všetkých členských štátoch Európskej únie rovnaké štandardy pre menšiny, ako existujú v Macedónsku. Ďakujem pekne, pán Posalt. Teraz pani Kopa, dva minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať pánovi Fore za to, že prišiel a chcem poďakovať pánovi Talovi za jeho text, e, ktorý je e, veľmi vyvážený. Mám tu pár pripojenok k kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Dovolte mi povedať na začiatku, že grécka vláda predložila myšlienku, aby mali kontakty s, medzi dvoma premiérmi. To je vec, ktorú grécka vláda zaujala pred eh, pár dňami a ide o to, že by to mohol byť možný prelom, ale to žiaľ nenastalo pred decembrovým summitom. Grécko je odhodlané nadalej pracovať na riešení tohoto problému a pre nás všetkých však OSN ostáva kľúčovým rámcom. Len včera grécky minister zahraničných vecí požiadal pána Nemica, aby mm, išiel do Aten na pár dní, aby sme mohli opäť e, začať dialog. Hovorím to preto, že jediný dohodnutý rámec musí byť OSN a potom sú kompromisné pozmeňujúce návrhy 4 a 5. Tiež je nespravodlivé dávať e, odporúčania susednej krajine o tom, že načom je kompromis 5, pretože to by malo mať e, nepriaznivý dopad na dobré susedské vzťahy. Ako viete, žiadna z krajín ne, sa nevyjadrila, že majú e, odvodnenie e, tých e, referencií, ktoré uviedli. Ďakujem pani Kopa, teraz pán Káči na dve minúty. Ďakujem pán predseda. Dobrodošli, skrine čestite. Pán Fore, vítajte a blahoželám za vašu doterajšiu prácu na Západnom Balkáne. A to, čo mám na mysli, nielen len Macedónsko, ale aj predchádzajúci mandát v Slovensku, takže verím, že ste dobre vybavení a asi pochopíte emocionálne problémy, ktoré niekoľko rokov sú zdrojom tejto blokády, čo sa týka problému s názvom. Macedónsko je parlamentná demokracia, no e, vidíme však, e, že mnoho vecí je v rukách eh, premiéra pána Grujalského. Moja otázka je, že čo tu môžeme urobiť, aby sme posilnili úlohu Macedónskeho parlamentu. A čo môžeme robiť, aby sme pozbudili poslancov, aby boli rúznejší, pretože nakoniec eh, budeme musieť podporiť eh, nejaký kompromis. Rád by som pochválil macedónskych poslancov, ktorí pravidelne navštevujú zasadnutie Európskeho parlamentu a diskutujú s nami. Myslím však, že konečné rozhodnutie stále pre nich bude veľkou výzvou a myslím, že by sme im mali pomôcť, pretože oni potrebujú viac eh, dôvery. Druhá otázka, ktorá sa toho týka, je Sábor, teda chorvátsky parlament a zhromaženie Čiernej hory prijali uznesenie Európskeho parlamentu o Srebrenice, ale v Sobrane v Macedánskom parlamente to tak nebolo. A keď e, sme hovorili s Macedánskym parlamentom, tak som mal dojem, že poslanci um, sa obávajú, že aké boli posti z Belehradu, keby to urobili. Takže dovolte mi odpovedať a zodpakovať moju otázku, že čo môžeme urobiť, aby sme zvýšili uh, dôveru našich kolegov v Macedónskom parlamente. Ďakujem pekne, pán Kačín. Teraz na dve minúty má slovo pán Salabrakos. E, pán predseda, pozorne som si vypočul pána Fuereho a súhlasím s mnohými jeho vyjadreniami aj s vyjadreniami pána Tolera. Dôležité je, aby sa držali kodanských kritérií. Je to však e, bez pochyby fakt, že chceme pomôcť týmto krajinám, aby sa mohli stať e, členmi EÚ. No, v e, OSM prebiehajú tieto rokovania a diskusie cez ich zástupcu, pána Nemica, čo sa týka názvu tejto kandidátskej krajiny. Pán Fuere spomenul myšlienku tejto encyklopédie. Určite to stojí za povšimnutie. Pretože sa vám hovorí, že okrem názvu je tu aj otázka ich možných nárokov na časti Grécka, pretože oni chcú aby hlavné mesto krajiny bol Solun. To je druhé najväčšie mesto v Grécku. Toto je viac ako nejednoznačné, ale vytvára to jemu zlých susedských vzťahov. Teda tieto body sa budú musieť riešiť a myslím, že ehm, by sa eh, mali upokojiť v tej dotknutej krajine a viac sa pozrieť na realitu. Takže pozrite sa, čo sa v týchto veciach eh, píše a povedzte nám, pán Ferej, či to je príspevkom k pozitívnemu vývoju v tejto oblasti. A pozrite sa, eh, čo si o tom myslí pán Nemec a máte nejaké informácie od verejnosti o dobrej vôli greckých poslancov čo sa týka e, umožnenia e, bývalého Macedónska, aby dosiahlo pokrok. Ďakujem pekne, pán Salabrakos. Teraz odozdávam slovo osobitnému predstaviteľu EÚ na 5-6 e, minút, ak by mohol obmedziť na to svoje odpovede. Ďakujem. Much, uh, uh, Ďakujem pekne, silný predseda, a ďakujem vám všetkým za uh, vaše otázky a budem na ne zodpovedať v uh, poradí, ako boli položené. Najprv pán Taler. Tu vidím potrebu posilniť eh, bilaterálnu dveru v dvoch úrovniach. Politické úrovni, eh, lebo tu máme tie politické schôdze medzi dvoma premiérmi a eh, tieto môžu dosiahnuť pozitívnejší prielom a tiež e, prebiehajú ďalšie stretnutia. Na lokálnej úrovni je e, tu e, súdia, prebiehajú ďalšie kontakty a tiež kontakty s firom a ja som našiel tieto krajiny a oni sa tiež na spoločné ciele, ktoré máme pred sebou a máme teraz e, nové programy a výzvu na predkanie návrhov zo strany Grécka a snažíme sa e, zvorazniť, že mali by mať o to záujem, lebo tam ide o peniaze a tiež zvorazníme, čo sa dosiahlo v podobných programoch e, medzi Albánskom a Bulharskom a tieto Kontakty medzi ľuďmi majú veľký dopad na budovanie dôvery na miestnej úrovni. A v reakcii na pána poselta e, chcem povedať, že e, nie sú tam e, žiadne rozpory v tej dohode a je skôr o postoja ducha tejto dohody, pretože toto je text, ktorý vyžaduje. Micro. I spoke about ja som hovoril o dohovore o mučení Rady Európy a pýtal sa vás, či viete o prípade, kedy e, bol, bola porušená. Torture, eh, Nie, otázky mučenia bolo mnoho. Odporúčanie výboru pre zabranenie mučeniu už od roku 2007, ktoré žiaľ doteraz neboli naplnené. Navštívil som väznicu a videl som e, strašné podmienky, ve ktorých e, tam väzni žijú a je tu záväzok a odhodlenie vlády, ale mm, mešká plnenie týchto odporúčania, tu odporúčania Rady Európy. Ja nemôžem na to s potvrdením odpovedať. K otázke pani Kapa. Samozrejme, Nemec proces je oficiálny proces, ktorý bol zriadený e, uznesením Bezpečnostnej rady, ktorý má riešiť otázku názvu. A myslím, že v tomto prípade to tak je. No, myslím, že bilaterálne kontakty môžu prispieť k vývoju a dúfame, že bilaterálne kontakty, ktoré boli zriadené už v, na jeseň, budú môcť pokračovať v budúcnosti a pomôžu pánovi Nimicovi, keď príde do regiónu, aby s niečím mohol pracovať, pretože je potrebné veľmi jasné a vytrvalé úsilie na oboch stranách, aby našli riešenie a Nimic zohrá kľúčovú úlohu v tomto ohľade. A odpoveď na pána Kacina, tu e, ste, sme radi, že e, bola dohoda e, o zriadení medziparlamentného inštitútu s pomocou českej a fínskej vlády a toto dúfajme, že umožní parlamentu mať dostatočnú váhu, aby zohral svoju úlohu. K otázke Srebrenice súhlasím, že e, musí byť obrovské úsilie u oboch strán e, na dosiahnutie zmierenia a ja si nemyslím, že e, majú byť nejaké obavy no, zo strany parlamentu v Skopie o uznesení a reakcii zo strany Srbska, pretože toto zmierenie je v prospech a v záujme celého regionu. A tá encyklopédia, ktorú ste spomenuli, bola práve e, stratená príležitosť pre zmierenie, pretože tá otvorila e, mnohé otázky, e, ktoré už sme mysleli, že sú vyriešené a vytvorili klímu predsudkov, ktoré stále existujú. Vláda sa distancovala od e, tejto encyklopédie a odmietla ju financovať, ale e, vyplýva z toho, že ešte stále treba robiť veľkú, veľkú prácu na zmierení Balkánu a vláda musí vynaložiť úsilie e, na to zmierenie. A prosím vás, mm, pozrite si, čo sa presne píše v tejto encyklopédii. Vy e, nemôžete mať takýto dialog, hovorí predseda. Prosím vás, dovolte zástupcovi, aby dokončil, potom môžete požiadať e, o slovo a musíme tu nastaviť poriadok. Áno, chcem povedať všetkým, že viete lepšie ako ja, že hoci existujú rámce pre spoluprácu a pre podporu e, viacnárodnosti vzťahov nemôžeme nič považovať za e, samozrejme e, v Balkáne, takže ak je tu práca na podporu klímy vzájomnej dôvery a budovania rešpektovania ľudských práv a základných slobod. Slovo má kolega Kukan, predseda delegácie pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Európy. Dve minúty. Much, I... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem oceniť prítomnosť pána Fuereho a jeho zanitenú prácu, pokiaľ ide o návrh uznesenia k pokrokovej správe Republiky Firom. Rád by som zablahoželal pánovi Talerovi k jeho návrhu a chcem oceniť jeho postup spolupráce v príprave tohto návrhu Okrem toho chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí boli veľmi aktívni a predkladali poz- pozmeňovacie návrhy. Domnievam sa, že tento návrh je vyrovnaným, vyváženým a odporúčam, aby e, ste ho podporili. Odporúčam v podstate to isté, čo aj spravodajca navrhuje. Niekoľko poznámok k vyhodnocovacej správe o pokroku. Um, nie je pochyb o tom, za posledný rok sme zaznamenali pokrok republiky FIROM v plnení kritérií v započatí prístupových rokovaní z EÚ či už ide o politické, hospodárske kritéria alebo splňanie požiadaviek členstva v EÚ. Rád by som tiež spomenul úspech tejto krajiny v plnení porovnávacie kritérií pre liberalizáciu víz. Už len to, že komisia odporúčila otvoriť e, prístupové rokovania s republikou firom je pozitívnym príspevkom k celému procesu a dúfam, že e, čo skoro začnú tieto rokovania. E, čo sa týka negatívnych pripomienok, ešte stále sú oblasti, v ktorých očakávame zvýšené úsilie a pokrok najmä v oblasti súdnictva a verejnej správy. Ďalej boj proti E, korupcii, e, začleneniu všetkých e, etnických menšín, ďalej sloboda médií, bez politických zásahov a tak ďalej. Celkovo došlo k pozitívnemu vývoju v Republike Fíra. Myslím si, že by sme mali podporovať túto krajinu, aby naďalej pokračovala rovnakým štýlom. Ja chcem navrhnúť podporu pozmeňujúcich návrhov, ktoré by prispeli k tomuto cieľu. Okrem toho chceme navrhnúť podporu všetkých kompromisných pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme pripravili spoločne so spravodajcom. Ďakujem. Grazie, onorevole Kukan. La parola... Ďakujem pekne, pán Kukan. Teraz pán Kirilov na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pán veľvyslanec Fuere, e, došlo k veľmi závažnému prípadu, ktorý si e, Eh, získala veľkú pozornosť v susednom Bulharsku. Ide o prípad Spaska Mitrova. Je to matka, ktorá kojila svoje dieťa a bola odsúdená na tri mesiace väzenia. Eh, v tom istom väzení mimochodom, ktoré ste navštívili, údajne išlo o to, že odmietla umožniť svojmu eh, manželovi, aby teda bývalému manželovi, ktorý chcel vidieť svoju dceru taký bol dôvod pre jej uväznenie. Oficiálny dôvod, e, ktorý vyvolal tie rozportné reakcie v Bulharsku, bolo, že v marci sa uchádzala o občianstvo Bulharska. Isté, že nebola jediná. Po druhej svetovej vojne bolo mnoho ľudí s rovnakým osudom. E, Títo ľudia boli posielaní vtedy do koncentračných táborov. Pýtam sa na to preto, že v dôsledku našej činnosti všetci poslanci z Bulharska e, napísali Oli Morenovi a bola oslobodená e, dva mesiace dva týždne potom, čo bola zadržaná. Ešte stále však ne, nevidela svoje dieťa. Ja som videl vaše vyhlásenie. Uvádzate, že je to otázka medzi Bulharskom a Macedónskom. Pán veľvyslanec, odkedy sú takéto otázky, ktoré sa týkajú ľudských práv, sa týkajú iba bilaterálnych vzťahov. Európsky parlament sa nemusí e, nemôže zaoberať takýmito otázkami. Teda ja neviem, na koho sa mám obrátiť. Nechceme zasahovať, nechcete zasahovať, ja to chápem, ale vyjadrite sa. E, došlo tu k veľmi závažnému porušeniu ľudských práv a táto žena ešte stále nemala možnosť sa stretnúť so svojim dieťaťom. Pán Kondelise na dve minúty. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa na úvod vyjadrila k otázke názvu, keďže to nás všetkých trápi. Je potrebné nájsť riešenie čo najskôr. Národné um, predsedovanie na, záujmov na oboch stranách je potrebné skončiť. Obe strany sa musia začať pozerať do budúcnosti a nie pozerať eh, z minulosti. Hľadanie riešenia eh, by nemalo byť eh, predpokladom k vstupu Macedónska do EÚ. Zdá sa, že takto to teraz sa mnohí vnímajú. A to sa týka nielen tohto prípadu. ale týka sa to aj Holandska v súvislosti s Islandom. Nie len Grécka a Bývalej republiky Macedónska a týka sa to Cypru a Turecka. Dúfam, že všetky tieto krajiny sa budú držať krásneho príkladu Slovinska, e, ktoré vyriešilo e, svoj bilaterálny problém s Chorvátskom a už sa to nevníma ako prekážka k ďalším prístupovým rokovaniam s Chorvátskom. Teda ja by som rada požiadala kolegov, aby podporili naše pozňací návrh 57, ktorý uvádza, že bilaterálne otázky by nemali sami o sebe tvoriť prekážku v pokroku k členstvu v EÚ. Teraz by som však rada prešla k ďalším otázkam, ktoré považujem za dôležité. Podľa môjho názoru eh, miera úspešnosti krajiny a dospelosti, tak povedať, z krajiny je to, ako sa postaví k svojim najzraniteľnejším eh, obyvateľom, napríklad eh, Rómovia, ženy, ktoré čelia násiliu. Došlo k pokroku, isté. Ja by som bola rada, keby došlo k ďalšej implementácii plánov, ktoré boli stanovené. Ja by som rada bola, keby e, sa schválila legislatíva na boj proti diskriminácii a tiež, aby tí, ktorí čelia diskriminácii, mali prístup k spravodlivosti, e, pretože nepomáha im legislatíva, ak nemajú možnosť e, si vynútiť. Ďalej dochádza k diskriminácii z dôvodu sexuálnej orientácie. Ďakujem pekne, pani Lunaček. Teraz eh, pán Korne Lisin Džanaku na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja by som rada poďakovala pánovi Feremu za poznámky, ktoré uviedol. Ja mám niekoľko pripomienok k kompromisným pozmiacím návrhom k uzneseniu číslo 4 a 5. Tieto návrhy nezapadajú do celku s ostatnými návrhmi, najmä číslo 4. Tam sa hovorí o mm, koncepte dvoch eh, predsedov vlády, ale nehovorí sa tam eh, o tom, že eh, toto sa deje pod zaštitou OSN a vyjednávača pána Dimisa. To by tam malo byť spomenuté v kompromisnom návrhu číslo 3 sa opäť nespomína úloha OSN v tomto procese. Niektoré kompromisné návrhy nepokrývajú e, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré by mali nahradiť. Teda mm, isté skutočnosti sa uvádzajú v pôvodnom, pôvodnej správe, pôvodnom dokumente a niektoré pripomienky a propagandistické prvky z Republiky Firom sa tam spomínajú a my musíme zohľadniť dianie v susedných krajinách a nemyslíme si, že správa skutočne zohľadňuje dianie v susedských krajinách, ktoré susedia s Republikou Firom. Susedné krajiny z dokumentov, aspoň získate takýto dojem, sú zodpovedné za tú možnosť zlyhania rokovaní pre započatie prístupových e, rokovaní, pretože došlo k tým sporom v minulosti. Nemôžeme mm, skladať vinu na iné krajiny, pretože otázka názvu je v tomto smere kľúčová. To je základný predpoklad pre začiatok prístupových rokovaní. Nemôže táto krajina sa stať členom EÚ predtým, ako sa táto otázka vyrieši. Ďakujem pekne teraz, pán Angurakis, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja som si vypočul pána Ferrero a je mi lúto, Pardon, prečítal som si na návrh uznesenia. Sú tu isté pokusy v susedných krajinách zlepšiť situáciu a zlepšiť aj regionálne vzťahy v celej oblasti. Um, problém s názvom si vyžaduje ochotu na oboch stranách a musíme dosiahnuť úsilie na oboch stranách. Myslím si, že je tu možnosť um, riešenia. Rád by som však hovoril o niečom inom. Pán Fuere uviedol, že sú isté napätia v súvislosti s menšinami v týchto krajinách. Pán Fuere, myslíte si, že táto otázka súvisí s hlavnými hospodárskymi problémami, ktorým čelí táto krajina? Ja nemôžem v tomto s vami súhlasiť. Nemôžem súhlasiť s tým, že e, je nerelevantná tá vysoká nezamestnanosť napríklad tejto súvislosti. A ďalej otázky odborárskych práv, e, ktoré sa nedodržiavajú a ďalej vyhlásenia, pracujúcich žien v textilnom priemysle, ktoré e, zdôrazňujú, aká závažná situácia vládne v tejto oblasti, ak Európska únia nevytvorí politické predpoklady na podporu skutočnej demokracie, tak tieto etnické problémy sa budú iba zhoršovať. Ďakujem. Nejc per dve minúty. Pani Nejc, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene svojej delegácie e, politickej skupiny ALDE by som rada predložila ústny pozmeňovací návrh, e, ak môžem, a nahradila by som tým e, pozmeňovací návrh našich zelených kolegov, ktorý sa týka bilaterálnych obvodov. Je to text, ktorý sme už predložili na tomto výbore a už sme hovorili aj v súvislosti s rozšírením. Teda mm, nie je to nič nové, iba opakujeme to, čo už sme dohodli, ja to však prečítam, ak dovolíte. Teda chceme koniec pozmeňujúceho návrhu 19, aby e, znel takto. Zdôrazňuje však, že takéto bilaterálne spory by sa mali vyriešiť v princípe medzi oboma stranami. Ak tieto strany nie sú schopné to vyriešiť, Európska únia by mala vynaložiť všetko úsilie, aby sa našlo riešenie. E, takéto spory by sami o sebe nemali byť prekážkou v pokroku k členstvu v EÚ. Európska únia by sa mala vyhnúť tomu, aby sa zaoberala bilaterálnymi spormi, ktoré e, by sa mali skôr vyriešiť predtým, ako e, dôjde k členstvu. Obávam sa, že je príliš jednoduché jednostranné povedať, že takéto bilaterálne spory nie sú a nemali by tvoriť prekážku k členstvu v Európskej únie. Ja si myslím práve naopak, že by sme sa mali snažiť e, vynaložiť všetko úsilie na to, aby sme odstránili takéto prekážky. Ďakujem. No- Dobre. Toto naše zasadnutie ráta s hlavnými rečníkmi, pánom Talerom a pánom Fuerem, takže teraz odovzdám slovo hlavnému predstaviteľovi, osobnému predstaviteľovi EU, pánovi Fuerovi. Poprosím vás, keby ste odpovedali na dve, tri otázky, ktoré boli položené ohľadom pozmeňujúci návrh a keby ste teda koncízne odpovedali, by sme boli veľmi vďační. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa domnievam, že práca na tomto uznesení e, skutočne pokročila od novembra. a Najmä tých 5 pozmeňovacích návrhov, kompromisných návrhov je mm, tým najlepším výsledkom, ktorý to dokazuje. Mm, všetky politické skupiny pracovali veľmi konštruktívne na tomto návrhu a za to som veľmi vďačný. Mm, my sa snažíme predovšetkým podporiť Macedónsko v tom, aby dodržiavalo princípy EÚ a hodnoty. Preto e, oceňujeme pokrok, ktorý Macedónsko dosiahlo, preto chceme ich podporovať v tom, aby sa venovali ďalším reformám v niektorých oblastiach, ktoré sú vysvetlené v tomto uznesení. Okrem toho, aby aktívne hľadali e, nejaké vhodné e, vyriešenie problému s názvom. To sa uvádza v uznesení a v pozmeňovacích návrhoch. V podstate všetci tvrdíme, aby sa zabezpečilo e, široké povedomie, aby sme si uvedomili, že všetci e, sme zodpovední za pozitívny vývoj na Západnom Balkáne, aby sa zlepšila bezpečnosť, prosperita, hospodársky pokrok. Musíme si uvedomiť, aká je situácia a nemenná situácia, tento stav nie je neutrálny. Nie je neutrálny v tom, že sa nič nedeje. Súčasný stav, v ktorom sa nič nedeje, je negatívny, pretože západný Balkán je ako bicykel. Keď sa hýbe na ceste k EÚ, je to v poriadku. Dosahuje pokrok, vízový e, proces je jasným dôkazom. Ak však zastaví Západný Balkán, tak spadne urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme zachovali pohyb e, západného Balkánu na, na ceste k Európskej únii. Toto všetko je uvedené v uznesení a v konformistných podmienacích návrhoch. Teraz pokiaľ ide o konkrétne návrhy, e, ja som sa snažil, kde to bolo možné, e, ich podporiť, ak boli v formulovať v takomto duchu. Ešte ústny pozmeňací návrh, ktorý predložilo ALDE, ešte zelený taktiež predložili ústny pozmeňací návrh. Možno sa mi nepa, nepozdáva celkom konkrétny text, dal by sa zlepšiť, ale myslím si, že mm, je na zajtrašom hlasovaní a na hlasovaní v pléne, či si takýto návrh získa podporu. Teda teším sa Myslím si, že sme odvietli vynikajúcu prácu spoločne. Všetky zúčastnené strany a pokračujeme v tomto duchu. Eh, Chcel by som len eh, vás poprosiť, eh, pán spravodajca, aby ste sa venovali skôr tejto téme, váš postoj k zákazu bilaterálneho druhu. Proste chcel by som vedieť, aký je váš postoj, aby ste nám vyjasnili, aké je to vaše stanovisko, ten váš postoj, poprosím. One of my position is that... Uh, jedno z mojich stanovisk je také, a to sa uvádza aj v texte, že podporujeme hľadanie spoločného riešenia. Teda toto bilaterálne riešenie podporujeme. Pokiaľ ide o text, ktorý sa týka toho, aby bilaterálne otázky neboli nejakým spôsobom e, dávané do súvislosti s prístupovým procesom e, kandidátskej krajiny. Ja nie som celkom spokojný s konkrétnou formuláciou v tomto texte, preto e, im nechcem v tejto chvíli vysloviť žiadnu podporu, ale o tomto sa ešte dohodneme. Mm, myslím si, že niekedy sa stáva, že sa to využíva ako zámienka neinvestovať dostatočné množstvo energie z našej strany, aby sme pomáhali prekonať bilaterálne problémy, ktoré sú objektívne prítomné a ktoré objektívne jednoducho bránia procesu už celé roky. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vyjasnenie. Chcem vás vyzvať, ak je to možné, nájsť e, spoločný text, na ktorý by ste sa dohodli, pretože toto je kľúčová e, vec. E, máme už teda málo času, ale chceli sme teda spoločne s našim spravodajcom uzavrieť túto diskusiu. Teraz odovzdávam slovo vám nakoniec, teda pán Fuere. Až do 17. hodiny máme pár minút. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, vážny pán predseda. Ja by som najskôr rád zareagoval na vyjadrite pána Kirilova. Um, dostali sme mnoho petícií v súvislosti s problémami, e, ktorým čelia občania krajiny, Firomu, susedných krajín. E, skutočne veľmi mnoho e, žiadosti o riešenia, petícií. Ak by som mal zasahovať v každom jednom prípade, musel by som zmeniť svoj úrad na úrad pre petície. To nie je súčasťou môjho mandátu. Ja sa však snažím vo všetkom, všetkých kontaktoch s vládou, neustále pripomínam vláde, aké zodpovednosti má e, v oblasti reformy súdnictva, dodržiavania e, noriem súdnictva a tak ďalej. E, veľmi pozorne monitorujeme všetky tieto otázky, ale nemôžeme ako som už povedal, nie je súčasťou môjho, môjho mandátu zasahovať v takýchto prípadoch. Pokiaľ ide o otázku Rómov a násilie na ženách. E, Isté to sú skutočné existujúce problémy. Myslím si, že e, vláda a taktiež parlament sú si vedomi týchto problémov. Existuje niekoľko programov, ktoré Európska únia financuje na pomoc e, Eh, rómskemu obyvateľstvu a ktoré sú tiež namierené na problém násilia na ženách eh, a na deťoch a taktiež eh, ďalšie otázky, ktoré súvisia s diskrimináciou. Mm, okrem toho boli predložené návrhy na legislatívu proti diskriminácii. Budeme podporovať vládu v tom, aby sa snažila komunikovať so všetkými odvetviami spoločnosti a, a mm, zabezpečila, aby tento zákon bol schválený v parlamente aby to bol zákon, ktorý bude rozsiahly a nasmeruje krajinu na ceste k Európskej únii v tomto smere. No a napokon, pokiaľ ide o otázku hospodárskej dimenzie v rozporoch medzi eh, menšinovými eh, spoločenstvami, iste je to eh, problém, ale nie je to ten hlavný problém, ktorý vytvára napätie medzi um, etnickými skupinami. Osmorská situácia krajiny nie je ľahká. E, nezamestnanosť je vyššia ako 30 mnoho mladých ľudí je bez práce a mnoho miest v krajine, keď e, ich navštívite v strede dňa, vidíte na uliciach ľudí, ktorí nemajú prácu. Našťastie e, vláda sa už dostala z toho najhoršieho obdobia krízy a zaviedla niekoľko zmierňujúcich opatrení a dúfame, že budú vynakladať e, všetky e, finančné investície na to, aby zabezpečili najmä e, ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva, a to tým, že vláda predloží konkrétne návrhy napríklad na rozpočtovú podporu týchto ľudí. Mm, toľko teda moje odpovede, pán predseda. Chcem poďakovať ešte raz za túto možnosť. E, možno som neodpovedal na celkom všetky odpovede, tak ako ste si želali. Ale snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách a chceme stavať na úspechoch, e, ktoré sme dosiahli za posledný rok. Dúfame, že dosiahneme e, významný pokrok v otázke názvu v najbližších mesiacoch. Ďakujem. Bene, grazie, signor. Dobre, ďakujem pekne, pán osobitný predstaviteľ EÚ. Bolo to výmena názorov veľmi zaujímavá, pokiaľ ide naopak pozmenujúce návrhy, ktoré e, ešte neboli prediskutované kvôli nedostatku času. Chcem vyzvať spravodajcu, aby e, nadviazal bilaterálne vzťahy ak to bude možné, ešte pred zajtrajším hlasovaním, aby sme našli spôsob, ako viesť dialog s kolegami, ktorí nemohli vyjadriť svoj názor a lebo odpovedať počas tohto časového priestoru. Ešte raz by som chcel poďakovať pánovi osobitnému predstaviteľovi EÚ. A keď prejdem k nasledujúcemu e, bodu, návrh uznesenia o správe a pokroku Chorvátska za rok 2009, spravodajcom je pán Hanes Svoboda, takže nech sa páči, môžete uvieť, uviesť správu. Ďakujem, pán predseda. Bude veľmi stručný. Dnes sme e, diskutovali so spravodajcom, e, našli sme už e, spoločnú reč. Ešte je tam niekoľko otvorených bodov. Zajtra v hlasovaní môžeme tieto body vyriešiť. Neskôr, pokiaľ ide o otázku Medzinárodného trestného súdu, tak by sa presunúť do Hagu Dá sa, že v tomto prípade, e, po tom, čo sme si vypožuli pána Prameca, musíme skonštatovať, že minimálne podľa jeho názoru ešte stále je istý rozdiel medzi tým, čo on považuje za nutné a tým, čo e, skutočne robí chorvátska vláda. Takže poprosím osoby, ktoré odchádzajú teraz eh, zo sály, aby eh, potichučky odišli, aby sme mohli pokračovať eh, naozaj v našom vypočutí. Nech sa páči, pán Svoboda, môžete pokračovať. Ďakujem pekne. Už prebieha plná spolupráca a mali by sme sa držať tejto formulky kompromisu, ktorá už existuje tie um, problémové body, nie je ich príliš veľa, je potrebné však by naložiť úsilie eh, na to, aby sme ich prekonali. Ehm, ďalej je, mm, neustále sa venujeme otázke reformy súdnictva, boja proti korupcii. V tomto smere Chorvátsko odvedlo skutočne obrovský kus práce, musí však pokračovať, isté, že. Myslím si, že práve vláda a nový predseda vlády eh, urobil už veľký kus práce preto, aby vyslal signál, že nikto bez hľadu na to, aké vysoké jeho postavenie je vyňatý z právneho boja proti korupcii. A po tretie, eh, vzťah medzi Slovenskom a Chorvátskom sa výrazne zlepšil od eh, posledného riešenia. Som veľmi rád, že sa našlo riešenie. E, Chorvátsko už ratifikovalo toto riešenie v parlamente. Dúfam, e, v tomto zmysle predlžil návrh pán Brok. Dúfam, že Slovinsko taktiež čoskoro pristúpi k ratifikácii tejto dohody v parlamente. Posledný bod je dátum. Neustále sa diskutuje o konkrétnom dátume e, vstupu. V tomto smere sme veľmi opatrní. Je to cieľový dátum za predpokladu, že Chorvátsko splní všetko, čo má. Teda ten cieľový dátum už to nie je e, polovica roka 2010, ale je to v priebehu roka 2010. Nikto nemôže presne povedať, kedy sa uzavrú rokovania, ale takýto je cieľ. A vysielame signál taký, že je možné uzavrieť tieto rokovania, ak Chorvátsko vyrieši všetky problémy a splní všetky požiadavky. Sú ešte isté rozpory názorov, ale v podstate si myslím, že spoločne e, zajtra môžeme absolvovať hlasovanie, aby sme vyslali pozitívny signál najmä do Chorvátska, teda tie malé um, čiastočky úsilia, ktoré je potrebné vykonať, e, musí Chorvátsko vykonať e, tak, aby v roku 2010 sa mohli uzavrieť rokovania. Isté, že aj Rada a komisia musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby to umožnili. A e, tiež je potrebné zabezpečiť e, dobré susedské vzťahy medzi Slovinskom a Chorvátskom, tak aby rokovania, teda tá dohoda, ktorá bola uzavretá, aby sa ratifikovala a aby celý tento proces e, sa mohol spustiť e, a aby sa bilaterálny problém e, nakoniec vyriešil. To si vyžaduje vyriešenie aj tých malých problémov medzi Chorvátskom a ďalšími susednými krajinami. Myslím si, že celkovo je to pozitívna správa. Dúfam, že je to posledná, tá klasická pokroková správa Eh, bol by som rád, keby sme ďalšie správy už mohli eh, potom vypracovať na základe výsledku rokovaní, ale to napokon závisí aj od vynaloženého úsilia zo strany Chorvátska v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Teraz pán posol, máte slovo na dve minúty. Pán Ďakujem pekne. Chcem poďakovať kolegovi za vynikajúcu prácu a jemu aj ďalším teďmi spravodajcom chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu. Myslím si, že naozaj táto správa je veľmi vyvážená. Vo väčšine bodov sa zhodneme, v niektorých podrobnostiach možno nie celkom. Rád by som sa vyjadril k niekoľkým bodom v kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Tu si myslím, pán kolega Svoboda, že toho, čo povedal pán Bramac, by nás malo príjmať k tomu, aby sme sa zamysleli, či tá druhá časť, máme tu štyri časti, hlasovanie po častiach, kompromisný návrh číslo 1, či by sme predsa len tú druhú časť nemali stiahnuť, pretože pán Bramac veľmi jasne povedal, že nevie, či dokumenty, o ktoré ide, skutočne existujú. Myslím si, že to bolo jednoznačné. Aj jeho ďalšie formulácie boli skutočne namierené na veľkú, veľkú opatrnosť Mm, teda ob, boli o mnoho opatrnejšie ako to, čo sme do od neho počuli. Teda bol by som rád, keby sme sa zvážili, či predsa len by sme nemali stiahnuť tú druhú časť, alebo nejako inak ju sformulovať vo kompromisnom návrhu číslo 1. V kompromisnom návrhu číslo 2 naša skupina je proti, pretože tvrdíme, že tieto témy eh, patria do rámcovej správy, to bola v tomto prípade správa nášho predsedu, a nie Nemali by sa formulovať v prípade každej krajiny úplne inak. V prípade Macedónska sme to formulovali úplne inak ako v prípade Chorvátska. Podľa mňa to nepatrí do tejto správy, ale to je iba názor mojej politickej skupiny. Kompromis číslo 3. Tu súhlasíme úplne a taktiež ústne pozmeňacie návrhy 3. E, s nimi súhlasíme, sú vynikajúce. Myslím si, že mm, možno došlo k nedorozumeniu v sekretariáte. Rád by som to tu spomenul v ústnom pozmeňacom návrhu číslo 2 podľa mňa v duchu spravodajcu a teňového spravodajcu sme sa dohodli, aby bod, ktorý súvisí s budúcou zmenou Chorvatskej e, ústavy, aby sme ho stiahli a až do plenárnej schôdze by sme mali e, si objasniť, či naozaj je to tak a či ostaneme pri pôvodnom texte ústneho pozňacieho návrhu a potom to preveríme. Bol by som rád, keby sa to preskúmovalo. Inok e, považujem všetky ústne pozornice návrhy za vynikajúce. Ďakujem. Pán Weigl na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pridružil by sa objema a da je... Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa rád pripojil k obom predchádzajúcim rečníkom a povedal, že toto je veľmi pozitívne a optimistické uznesenie a tiež som rád, že je to výsledkom dobrej spolupráce medzi politickými skupinami v parlamente a tiež medzi tými, ktorí sme sa aktívne zapojili do vypracovania konečnej verzie tohoto uznesenia. Všeobecne by som povedal, že hodnotenie je pozitívne a pozbudivé. Sú tu však isté kritické body, ktoré Chorvátsko bude musieť riešiť. A myslím, že odpoveď novej vláde s novým premiérom je už tiež e, veľmi dobrý signál, ktorý nám ukazuje, že e, chorvátska vláda bude mať iný prístup k organizovanému zločinu a korupcii a k ďalším problémom, ktoré sme pravidelne riešili s Chorvátskom. Vojna v Chorvátsku má vážne dopady aj čo sa týka e, masívneho vysťahovania a odchodu ľudí. Stále sú tu obrovské problémy, ktoré ktoré e, majú tí Srby, ktorí by sa chceli vrátiť e, do domov v Srbsku. A e, ja myslím, že je správne, že táto správa pripomína Chorvátom, aké majú podlžnosti voči týmto ľuďom, aj tiež v zmysle legislatívy, aby umožnili ľahší návrat utečencov aby napravili zlo, ktoré sa stalo. Tiež e, tu odzeli isté očakávania, že Chorvátsko a Srbsko a ďalšie krajiny, ktoré majú vstúpiť do EÚ, e, zrazu začnú používať spoločný jazyk, ktorý neexistuje, pretože neexistuje juhoslavský jazyk a ja by som bol rád, aby kolegovia boli znášanliví voči rôznym jazykom, ktoré existujú na území bývalej Juhoslávy, ako to platí pre jazyky inde v Európe. Ďakujem pekne, pán Weigl. Teraz pán Brandner na dve minúty. Um, thank you for presenting the, uh, the report and I think... Ďakujem za predloženie tejto správy a myslím si, že kompromisné pozornosť návrhy boli v dobrom duchu a za, aj za tie a tiež e, e sme radi, že Chorvátsko dosiahlo pokrok e, smerom k pristúpeniu a e, vieme, že tu ešte ostávajú kľúčové dokumenty, ktoré majú dodať a čo sme si dnes vypočuli, nám potvrdzuje, že stále je tu priestor na zlepšenie a musíme trvať na tom, aby sme ďalej pokračovali v tejto téme. Ďalšia vec, ktorú chcem otvoriť, je otázka spravodlivosti a plnenia ľudských práv a menšinových práv. Myslíme si, že nastal pokrok na právnej strane, ale my potrebujeme ešte vidieť lepšie naplňanie a toto musíme žiadať a naše pozmeňujúce návrhy posilnili text v tomto zmysle. K roku 2010 som eh, rada, eh, že vidíme, že už sme eh, ne určovali pevne dátum um, v polovici 2010, pretože um, je to um, našim spoločným chápaním, že máme spoločnú zodpovednosť uh, pre uh, vývoj Západného Balkánu a preto je dôležité, ako budeme narábať s Chorvátskom a keď e, urobíme tú istú chybu, ako sme robili v Bulharsku a Rumunsku, že sme určili dátum a potom sme si uvedomili, že musíme robiť nejaké následné monitorovanie, tak to by bol veľmi zlý signál pre našich občanov, pretože e, e, stále hovoríme, že budú môcť vstúpiť do EÚ len keď splňa všetky tieto štandardy. A bolo by naozaj ohrozenie budúcnosti procesu rozširovania na Balkáne, ak by sa to isté stalo s Chorvátskom. A myslím, že tu vidíme, že niektorí um, hovoria e, rok 2010 a majú na mysli veľmi e, rýchly prístup s istým následným monitorovaním. Myslím, že to je najhorší výsledok, ktorý by sme mohli mať a mali by sme byť skôr čestní a úprimní a povedať, že e, to bude vtedy, keď e, Chorvátsko bude pripravené a bez e, spájania súvislosti s žiadnym monitorovaním. Bez toho by sme dali nejaké kritéria lehotu a potom by sme e, stále mysleli na to, že by sme mohli k tomu ešte doplniť monitorovanie. Teda naša výzva je, že aby Chorvátsko vstúpilo, keď bude pripravené bez monitorovania. Ďakujem, pán Brantner. Teraz pán Peter na dve minúty. Hvala lepa, gospod pod... Ďakujem, pán predseda. Vždy som bol veľmi rád, keď sme e, vítali pokrok, e, ktorý dosiahli kandidátske krajiny, osobitne Chorvátsko, ktoré susedom Slovenska. A tiež veľmi vítam úsilie pána Svobodu, aby zabezpečil, že táto správa čo najviac e, zohľadní skutočný stav, ako aj našu podporu tohoto procesu. Myslím, že naša úloha je okrem iných aj to, aby sme pomohli rozvíjať atmosféru, atmosféru, ktorá e, by pozbudila pokrok a ktorá by bola naklonená v prospech e, vyváženého riešenia akýchkoľvek otvorených problémov, ktoré ešte existujú. V tejto súvislosti by som chcel tiež poznamenať, že terajšia správa je, mm, pokiaľ viem, dostatočne vyvážená a myslím, že nezohľadňuje situáciu, ktorú sme zaznamenali v minulosti, že Slovensko bolo obviňované z nedostatku pokroku. Určite niektoré e, názory a stanoviska nie sú úplne vyvážené, ale námietky Slovenska boli len súčasťou iných námietok, ktoré mm, ozneli zo strany krajín a myslím, že preto je veľmi dôležité, aby sme vyriešili akékoľvek otvorené problémy čo najskôr a aby sme mali troch víťazov v tejto situácii. Chorvátsko, Slovensko a EÚ ako celok. Čo sa týka rozhodcov v tomto procese arbitráže, nie som si istý, že je našou úlohou rozhodnúť, kto e, majú byť tí arbitri, tí rozhodcovia. Myslím, že krajiny by to mali urobiť v duchu spolupráce medzi nimi. A chcel by som ešte otvoriť jednu otázku. Kladie sa dosť e, veľká nádeje na e, túto arbitráž, o ktorej počujeme stále. A musím povedať, že som nešťastný, keď vidím, že filozofia, ktorú e, tu mm, priniesol komisár Ren, sa teraz e, vytratila, teda, že by sme to mali robiť e, súčasne a zároveň sledovať aj proces pristúpenia, aj proces arbitráže zároveň a súčasne. Miesto toho sme dospeli k dohode, že arbitráž začne len potom, ako Chorvátsko podpíše dohodu o, pri, o vstupe a toto Ehm, sa obávam, že nebude mať veľmi pozitívne dôsledky a preto dúfam, že obe krajiny s pomocou Európskej komisie nájdú spôsoby, ako vyriešiť tieto problémy vo vhodnom čase. Eh, Mám tu niekoľko záujemcov z Európskej komisie, ktorý by sa chcel možno vyjadriť. Pána Johnsona nevidím. Tak nie, tak pán Svoboda, ak by ste chceli uzavrieť túto diskusiu vzhľadom na pripomienky, ktoré sme si vypočuli s veľkým záujmom. Nech sa páči. Ďakujem. K tým eh, bodom, ktoré pán kolega Peterle spomenul, chcem povedať, že je to predmetom dohody, že proces eh, eh, arbitráže bude po dokončení vyjednávania rokovania. A to nemôžeme teraz prevrátiť, lebo to bol celý balík, ktorý tam bol obsiahnutý a um, myslím, že e, čo uh, sa tu zmenilo, musíme akceptovať. K tomu argumentu Bulharska a Rumunska. Tu je predsa rozdiel, pretože vtedy bol spomenutý konkrétny dátum vstupu, na základe ktorého sme pracovali. A e, tu ide len o možnosť, o možnosť uzavrieť rokovania s všetkými tými procesmi ratifikácie, ktoré ešte prebehnú. Tretia vec ku kolegovi Posotovi. Ja si viem predstaviť zmenu, ale to prirodzene teraz závisí od toho, či sa potom bude môcť jednotiť. Nemá to zmysel, aby sme e, to teraz zoslobovali a snažili sa nájsť e, kompromis, ktorý bol potom zamietnutý. Viem si predstaviť, e, že môj kompromisný návrh v prvej časti bude znieť takto. Na konci. Reiterated that one concern has remained unresolved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 ide o otázku, či už dajú tie dokumenty alebo nie. Ehm, bude to všeobecnejšie naformulované, môžeme hovoriť s kolegom Poceltom o tom, či môžeme robiť zmeny v e, tomto smere. Ak si myslíš, že je to stále príliš kritické, tak ostaneme pri pôvodnom texte a necháme e, o tom hlasovať. To je všetko, pán predseda, ako som povedal, tie drobné rozdiely existujú, tie môžeme v demokracii odhlasovať, ale ináč nevidím tu veľa problémov. Chcem spomenúť len jednu vec ešte, že voľba prezidenta štátu Chorvátsko ukázala e, v troch štvrtinách e, krajiny, že medzi tým veľmi e, populistický a nie vždy správne konajúci kandidát na jednej strane a druhý, ktorý bol potom nakoniec zvolený, bol jasné rozhodnutie v druhom kole volieb, že si zvolili toho E, seriózna kandidáta, ktorý jasne vystupuje proti korupcii a ktorý je za rokov a myslím, že to je vždy pozitívne e, znamenie, e, na ktoré Chorvátsko sadilo. Ďakujem pekne spravodajcovi. Musím však zabezpečiť trojminútovú technickú prestávku. Poprosím, aby ma nahradil zatiaľ kolega. Poprosím vás 3 minúty. Vydržte. Prima Tým, než odovzdám slovo pani spravodajkyni Oman Reutmann, pokiaľ ide o návrh uznesenia ohľadom správe pokroku Turecka za rok 2009, by som chcel privítať delegáciu z Výboru pre zahraničné veci Tureckého parlamentu a jeho predsedu pána Merkana, ktorí sú prítomní na dnešnej diskusii. Delegácia obsahuje tiež členov e, parlamentného výboru pre harmonizáciu európskych noriem, ako aj spolupredsedu parlamentného výboru, zmiešaného výboru Európska únia Turecko, pána Elvana. Vítajte na našom forme, ak pani kolegyňa Oman Reutman je pripravená. Áno, vidím, že disciplinovanie sedí na svojom mieste, takže odovzdávam jej slovo s veľkým záujmom vás si vás vypočuje. As always, Mr. President, disciplines. Ako vždy, pán predseda, disciplina. Pán predseda, budem hovoriť po holandsky. Kole kolegovia teda budú ticho. Favore, eh, per favore, eh, kol- Prosím e, kolegov, e, naozaj sme e, začali, sme, teda pokračujeme v zasadnutí, takže chcem vás poprosiť, aby ste boli ticho, aby ste rešpektovali aj ďalší a aby ste v tichu si vypočuli pani Oment Reuter. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, drahí kolegovia, ak mi dovolíte, najprv Chcem poďakovať eh, veľmi srdečne mojich, mojim kolegom za ich príspevok k tejto správe, za ich pozitívne pripomienky. Bola tu podľa mňa mm, aj veľmi dobrá spolupráca s tieňovým spravodajcom a domnievam sa, že sme mohli harmonizovať eh, naše stanoviska k rôznym bodom. Pán predseda, môjim cieľom bolo nasledovné Myslím si, že Európsky parlament má vyvážený a jasný postoj, ale takisto aj koherentný postoj. Toto je signál, ktorý by mal byť odoslaný smerom navonok ktorý je podporovaný veľkou väčšinou. Najprv pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, nechcela by som predložiť niekoľko prípomienok, ktoré ma znepokojujú, a ktoré znepokojujú aj niektorých mojich kolegov. O čo vlastne ide? Ide o e, poznámky ohľadom nedávnych udalostí. Minulý týždeň sme mali diskusiu v Štrásburgu ohľadom zákazu DPT. Od e, vynesenia rozsudku ústavného súdu. E, v decembri minulého roku prišlo k niekoľkým teroristickým útokom, prišlo k vlne zadržení členov DPT. Ešte stále je tu aj nebezpečenstvo zadržania niekoľkých e, kolegov poslancov. Diskusia bola veľmi pozitívna. Konala sa alebo prebiehala od leta bez toho, že by bola teda zatiaľ ukončená. A ako poslankyňa musím samozrejme sa vyhnúť tomu, aby som sa vyjadrovala k týmto údajom, ako aj vyjadreniu môjho názoru k tomuto rozsudku Ústavného súdu. Ale pán predseda, domnievam sa, že aj dokonca súd žiadal, aby sme aplikovali odporúčania e, Benátskej e, komisie ako aj Európskej rady. E, kompromisnému návrhu 4 som sa posnažila čo najjasnejšie stanoviť náš postoj. Druhý bod hovorím pán predseda, tu uh, hovorím pomaly kvôli tomu, uh, že niekedy tlmočníci nestíhajú moje tempo reči. Tak preto hovorím takto pomalšie. Pán predseda, naposledy som povedala, že ústavný súd tiež vyniesol rozsudok ohľadom judikatúry vojenského súdu a e, zákon, ktorý obmedzoval túto judikatúru bol predmetom e, pozitívneho stanoviska e, v rámci našej správy. Ústavný súd vlastne zrušil túto vec. A toto ma veľmi znepokojuje. Ďalší bod, ktorý ma veľmi znepokojuje, je nasledovný. Vec Sledgehammer, ktorá vyvovala veľa e, obáv v Turecku. Pán predseda, Domnievam sa, že všetky prvky, ktoré som tu práve citovala v vynesení rozsudku e, súdu, sa opiera o legislatívu a ak sú tu rozsudky na základe legislatívy a ak e, sa to e, páči Turecku, ale nie nám, tak domnievam sa, že je absolútne jasné, že treba sa e, zamyslieť nad e, tým, ako funguje tento ústavný súd. A nedávne rozsudky posilňujú ešte náš postoj, ako aj náš apel na vládu, ako aj na opozíciu, aby spolupracovala na vyriešení tohto problému úst e, reformy ústavy a ďalších potrebných reform. E, pán predseda, tretia moja poznámka spočíva v následovnom. Prvá kontrola bola realizovaná účtovným dvorom o výdavkách 2002-2004. Mohli sme konštatovať, že eh, kapacita absorpcie Turecka je dostatočná. Od 2004 do 2006, pán predseda, táto kapacita alebo táto schopnosť absorbovať prostriedky existuje. Turecko veľmi dobre zorganizovala tieto záležitosti. Treba to povedať. Ale Eh, pokiaľ ide o priority, eh, tých je príliš veľa. Moja otázka je nasledovná. Ja som teda predložila aj ústny pozmeňujúci návrh. Chcela by som sa obratiť na Európsku komisiu, aby overila snahy alebo teda dopady tohto nástroju IPA, ktorý podľa nás nie je najlepšie e, využívaný. Pán predseda, teraz sa prichádzam k e, našim pozmeňujúcim návrhom. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy a kompromisy, chcela by som takisto predložiť niekoľko pripomienok. Prvá pripomienka, tam som sa snažila všetko zakomponovať do kompromisného návrhu. Boli tu pozmeňujúce návrhy, ktoré sa špecificky týkali uh, Eh, pokroku vykonaného v roku 2009, to som neakceptovala. Eh, potom tam boli ďalšie body. Ja eh, som, alebo súhlasím s postojom kolegov, obzvlášť pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh pána Lambsdorfa 70 alebo 116 Lambsdorf, ďalej Hauita, Maura, Gobitu 137 pani Dekajzer, 484 Hovitu, Hovita, Hovita a 131 Lambsdorfa. Pán predseda, pokiaľ ide o otázku Cypru, to tiež zohrávalo e, veľkú úlohu. E, s tieňovým spravodajcom som sa snažila nájsť kompromis, ktorý by bol taký širší, pretože tu boli e, protichodné alebo rozsiahle názory. A chcem požiadať kolegov, aby dodržali túto rovnováhu. Toto je cieľom aj kompromisného návrhu číslo 10. A požiadala som aby sme stiahli pozmeňujúce návrhy k uh, e, pozmeňujúce návrhu číslo 28, 29, 30 a úvodné ustanovenie číslo 1. Veľa tak urobilo ale e, chcem poprosiť ešte ďalších, ktorí tak neurobili, aby toto vykonali. Pán predseda, opakujem, pre socialistických kolegov, aby to bolo tiež jasné, Domnievam sa, že sme sa snažili e, dosiahnuť kompromis a je teda potrebné sa ho držať. To je aj cieľom kompromisného návrhu, keď sa na niečom dohodneme, aby sme to aj dodržali. Tretia poznámka, pán predseda, ktorá ma trošku znepokojuje. Pozmeňujúce návrhy ohľadom úvodného ustavenia A. E, tu som povedala, že ich nemôžem podporiť. Prečo nie, pán predseda? Pretože Mám určitú skúsenosť, pokiaľ ide o správy parlamentu a viem, že napríklad pozmeňujúci návrh 28 by mohol byť neakceptovaný väčšinou parlamentu. Ale pokiaľ ide teda o túto 28, ten v podstate nepridáva nič k úvodnému ustanoveniu A. A čo vlastne ja hovorím v tomto úvodnom ustanovení, a to je vlastne ten kompromis, ktorý bol dosiahnutý s kolegami, hlavne s pánom Svobodom. Čo teda hovorí toto úvodné ustanovenie? Toto stanovuje, že ide o pristúpenia naozaj, že ten text je e, vyváženým spôsobom spracovaný, že nie je potrebné e, e, presadzovať akceptovanie ďalších bodov, ktoré nie sú predmetom našej práce a teda cieľom rokovaní v rámci protokolu o pristúpení. Takže pán predseda na záver opakuje, že tento rok Tiež sa budem snažiť vyslať jasný signál, pokiaľ ide o túto správu. A ešte raz to zopakujem v angličtine. In the hands of you as members of this parliament. Chcem apelovať na vás ako poslancov tohto parlamentu. Táto správa podľa mňa um, má veľmi jasné presvedčenie uh, v otázke vstupu Turecka do EÚ a musíme vyslať veľmi jasné posolstvo Turecku Musí to byť posolstvo, ktoré bude eh, zapájať každého jedného poslanca tohto parlamentu. Toto posolstvo môže byť silné iba vtedy, keď si uvedomíme, že musíme eh, zakomponovať všetkých do tohto úsilia. A záleží mi na tom a preto chcem žiadať tých poslancov, ktorí nestiahli svoj návrh alebo by e, sa chceli vrátiť e, k návrhom alebo ku kompromisným návrhom, chcem ich požiadať, aby stiahli svoj návrh, e, pretože iba vďaka tomu sa nám podarí vyslať silné posolstvo v mene na všetkých. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyni za jej jasný výklad. Naozaj je tu značný počet viac ako 12 Eh, kolegov, ktorých by sa chceli k tomu vyjadriť, takže poprosím vás, aby ste stručne sa vyjadrovali. Najprv to je tieňová eh, spravodajkyňa. Začnem. Teda spravodajci. Eh, začnem pánom Howitom dve minúty. Uh, if it's two minutes, I'll have to, uh... Keď to majú byť dva minúty, tak musím stlačiť to, čo som chcel povedať. Chcem eh, na začiatok sa poďakovať pani Evan Reuten. My sme ešte mm, nedosiahli úplne dohodu, hoci sme obaja vynaložili zúfaloj snahy. A je pár eh, tém, v ktorých ešte mm, ostalo, eh, sme neboli dohodnutí. A e, je to pár pozorností návrhov, ktoré predložíme ako socialistická skupina. Tie sú prospech pristúpenia a tieto majú riešiť niektoré e, ťažké a kľúčové otázky e, rátane tureckých osadníkov na severe ostrova a právach greckých menšín. A my chceme tu dosiahnuť rovnováhu a myslím, že pani Roten si zvolila správne v prospektoch a myslím si, že Európsky parlament dostane proreformný v Turecku a my sme boli spokojní e, u všetkých kompromisov a sú len dve veci, ktoré chcem predniesť v tejto debate. Jedna vec je, že sa chcel, aby sme stiahli pozmeňujúci návrh 27 a odsek 1, čo je vyvážený text a hovorí, že reforma opäť začala, ale ehm, musí ehm, nadalej postupovať v Turecku a berie na vedomie formálne ehm, správu o pokroku od Európskej komisie, ale potom um, hovorí, že e, cieľom týchto rozhovorov musí byť, e, alebo má byť e, plné pristúpenie. A v Európskom parlamente je na čase, aby sme preverili toto znenie a zistili, mm, čo podporuje väčšina v tomto výbore v parlamente a vo všetkých politických skupinách. A chcem vám povedať, že pozrite sa na pozornici na 28 a čo nám hovorí mm, Turecku o mm, splnení našich e, sľubov, keďže my im hovoríme, aby oni splnili ich sľuby. A po druhé, čo týka hlasovací zoznam, chcem e, upozorniť e, sekretariat predsedníctvo, že hlasovací zaznám e, v kompromise 10 e, tam e, zahrňa sa návrhy k oseku 8 a úvodnému ustanoveniu E a ako si pamätáte minulý týždeň na tom zasadnutí ne, bola dohoda o tom, že sa návrh 152 v mene socialistické skupiny e, sú rovnaké ako pozmeňujúce návrhy 122 23 v mene socialistov a majú byť zahrnuté do kompromisu 10. A e, ja vidím, že ten hlasovací zoznam e, zahrňa kompromisy z minulého týždňa a máme mať príležitosť, aby sme predložili naše pozmeňujúce návrhy 152, 22, 23. Žiaľ Bohu, pán Howitt prekročil tento časový ramec, ktorý som vám dala, keďže som mal technický problém, nechal som ho hovoriť, ale chcem poprosiť ostatných, aby ste naozaj obmedzili vaše príspevky takým spôsobom, aby ste naozaj neprekročili ten čas, ktorý sme vám poskytli, pán Lansdor, dve minúty. No, Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať e, aj e, pani Romanoten a Richardovi Hovitovi sa spoluprácu. Myslím, že našim spoločným cieľom e, je rovnaká vec. Je to v podstate vyrovnaná správa, ktorá bude zohľadňovať to, že Európsky parlament je podporcom proreformného programu v Turecku. Ja súhlasím s tým, čo povedal Richard Howitt. Ide o to, aby reformy pokračovali v Turecku. Náš parlament by mal v našich dokumentoch poukazovať na to, aby to takto prebehlo. Práve preto si myslím, že pozmeňovací návrh 28 by sme nemali podporiť, pretože v úvodnom ustanovení A po dlhých diskusiách sme dosiahli formuláciu, ktorá hovorí o prístupových rokovaniach bez toho, aby sme opäť ešte raz hovorili, aký ich cieľ je. Hovoríme jednoducho, že je to otvorený proces, že bude pokračovať, keď sa splňa kritéria. Ešte celkom presne nevieme, či e, takto tento proces završíme. Preto úvodné ustanovenie A je vyrovnané. E, za to sa skutočne môže postaviť mnoho kolegov a preto chcem e, požiadať o podporu tohto návrhu zamietnúť toto úvodné ustanovenie. Táto správa obsahuje veľmi jasný signál v aktuálnej situácii, pokiaľ ide o rozhodnutie ústavného súdu. Som veľmi vďačný za ústny poslanec návrh odseku 9. Považujem ho správny. Bol to rozsudok, ktorý je e, nepriaznivý pre reformný proces. Chceme civilnú kontrolu e, armády, chceme civilnú kontrolu politického života v Turecku. Preto toto rozhodnutie ústavného súdu bolo problematické. Ešte raz chcem pripomenúť, že naša politická skupina považuje za dôležitú otázku slobody vyjadrovania sa a slobody názorov. Ehm, pozmiaci návrh k oceku 24, k slobody tlače podporujeme a to sú dôležité body pre našu politickú skupinu práve preto, že súvisia so slobodou vyjadrovania sa a slobodou tlače. Je dôležité, aby to bolo fakticky podložené. Diskutuje sa o tom, neexistuje však právny rámec. Mali by sme to zmeniť, pretože je to dôležitá súčasť reformného programu v Turecku. Ďakujem pani Flotr, predsedkynia zmiešaného výboru e, Európskeho parlamentu EU. E, Turecko dve minúty. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcela tiež pripojiť k poďakovaniu, pretože táto práca je naozaj plodom spoločnej vôle dosiahnuť čo najšiší možný e, kompromis, čiže je to plodom práce, ktorý vlastne obmedzil celú diskusiu Zajtra budeme hlasovať, avšak myslím, že sme veľmi blízko k takému širokému prístupu spoločne e, podporovanom vzhľadom na situáciu, ktorá v súčasnosti vládne v Turecku. Chcela by som byť presnejšia teraz k kompromisom a pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli vypracované. Rada by som Najprv by som chcela teda poďakovať pani Roman Oyten za to, že e, dodala ústny pozmeňujúci návrh, ktorý môže nahradiť veľké sklamanie ohľadom rozsudku ústavného súdu, ktorý obmedzuje vojenskú jurisdikciu. My, myslím, že máme absolútne právo takto urobiť, ale že treba toto Eh, eh, túto ľútosť doplniť žiadosťou na turecké parlamentné zhromaždenie ohľadom konsenzusu, lebo tam je vlastne tá diskusia eh, práve v tom naráža ohľadom tohto rozhodnutia ústavného súdu. Takže ja by som si želala, keby sme mohli upresniť naše želanie a hľadanie toho najšišieho možného konsenzusu v rámci Európskeho parlamentu hľadom tejto otázky vzťahujem. môj pozmeňujúci návrh 16, ale myslím, že pani Omen Reuten už e, toto zistila, pokiaľ ide o referenciu e, stráž, dedinskej stráži. Ďalej, pokiaľ ide o 132, ktorá nie je predmetom kompromisného návrhu, chcem pritiahnuť pozornosť našich kolegov k situácii situácie e, svedomia a takisto e, táto situácia, ktorá vlastne porušuje e, ústavné práva alebo práva, ktoré sú zakotvené v rámci našej legislatívy a toto je tiež skôr súčasťou práce zastupcov parlamentu. Chcem teraz uzavrieť diskusiu k kompromisnému návrhu číslo 10. To, čo je v oceku 156 v hlasovacom zozname, to není súčasťou kompromisného návrhu 10, vtedy, keď budeme mať oddelené hlasovanie k niečomu úplne jednoduchému, kde sa hovorí, že si želáme, aby Turecko sa posnažilo ako aj všetky príslušné strany, teda vrátanie nás, Únie, Spojených národov a tak ďalej, aby našlo trvalodržateľné riešenie s Cyprom Pozmeňujúci návrh číslo 28, ktorý potvrdzuje predmet alebo teda e, cieľ vstupu do EÚ e, má našu plnú podporu, takže ja ďakujem za prácu a za spoluprácu všetkým kolegom, ako je pani Omen Reuten. Van Norden, dve minúty. Uh, much, uh, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si nemyslím, že využijem celé dve minúty. Najskôr chcem povedať, e, že súhlasím s tým, že je potrebné vyslať jasné posolstvo Turecku voči pokračovaniu reformného procesu, ale zároveň musíme byť spravodliví a presní. Myslím si taktiež, že nesmieme zneužívať um, tú otázku konfliktných návrhov, pretože podľa mňa kompromis zohľadňuje všetky prvky kompromisu a keď sa pozriem napríklad na kompromis číslo 10, kde vidím, že tri moje pozmiace návrhy boli e, zahrnuté, e, 140, 169 a 175, v podstate žiadený obsah týchto pozmiacich návrhov nie je zohľadnený v kompromise ktorý ich pokrýva. Obávam sa, že nemôžeme sa uberať cestou kompromisov, ak budeme takto stiahovať eh, pozmiac návrhy poslancov z hlasovacieho zoznamu, pretože toto sa deje. Teda chcem, aby sa hlasovací zoznam zmenil a aby sa to zohľadnilo. Ja som žiadal, aby sme k tomu pristupovali vyváženie. Napríklad môj pozmiac návrh 169 sa netýka len e, výzvy tureckej vlády, aby aktívne podporovala prebiehajúce rokovania vo vzťahu s Cyprom, ale sú tam aj ďalšie vlády a mali by sme vyzvať aj grécku vládu spoločne s tureckou vládou, aby aktívne podporovali tieto rokovania a aby dosiahli pozitívny výsledok. Môj pozmeňací návrh 175 spomína e, otázky ťažby ropy e, v sporných oblastiach východného stredomoria. Mm, to by mohlo mať veľmi vážny dopad na e, otázku vyriešenia cyperskej otázky. Ja si myslím, že tento návrh je dôležitý a mal by byť obsiahnutý v návrhu. A taktiež, keď hovoríme o Turecku a o tom, že neimplementuje dodatočný protokol, mali by sme zmeniť, e, z, zmieniť aj to, že ani Európska únia neimplementovala svoj záväzok k tomu, aby odstránila izoláciu Severného Cypru. Ak, dovolí, ak to tak povieme, tak je to v podstate druhá strana tej istej mince. Nemôžeme len ignorovať eh, tieto veci, ale skutočne ma najviac nepokojuje to e, takéto využívanie kompromisných návrhov. Pán Agi Giorgio, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som na úvod zablahoželala pani Omenruten eh, k práci, ktorú odviedla na tejto správe a tiež ďalším kolegom, ktorí pracovali taktiež na tejto správe. My sme za vstup Turecka. Ja to vždy spomínam, keď hovorím v otázke Turecka, pretože som chcel, aby sa vedelo, že ja osobne som presvedčený o tom, že záujem Grécka je v demokratizácii Turecka, v tom, aby sa vyriešil problém s Cyprom a aby Turecko vstúpilo do EÚ. Prebiehajú rokovania v Turecku mm, na Cypre a je dôležité, aby naše pozmeňovacie návrhy podporili to záverečné úsilie, ktoré je potrebné na vyriešenie otázky Cypru. A tieto pozmeňovacie návrhy musia byť namierené práve týmto smerom. Mm, tie návrhy, ktoré tvrdia, že všetci by mali prispieť k vyriešeniu tohto problému s Cyprom a znížiť, v podstate znižujú ehm, možnosť pomoci, pretože nevyzývajú Turecko k tomu, aby sa zúčastňovalo tak intenzívne ako Grécko a ďalšie dve cyperské strany. keď Turecko prevezme eh, hlavnú úlohu a najmä to, čo povedala pani Flotter, pán Van Orden, eh, sú relevantné eh, v tomto smere. Teda, ak tureckí cyperčania budú mať vedúcu úlohu v týchto rokovaniach, je relevantná, ale grécky cyperčania musia byť hlavnými hráčmi, pretože by sa to malo týkať predovšetkým ľudí noci Cypre, Cyperčanov. A v tomto smere je kľúčové, aby sa skončila okupácia. To musí byť náš hlavný cieľ. Na záver by som rád povedal, že sme za toto uznesenie podporujeme ho vrátane decembrových záverov a naše stanovisko e, v súvislosti s hľadanými osobami z mnoho roka platí. Pán Brok na dve minúty. Ďakujem pekne. Niekoľko poznámok, ak dovolíte, pokiaľ ide o dodatkový protokol, je potrebné povedať, že sa stanovil postup a stanovili sa lehoty do konca minulého roka. Sú isté kritéria, ktoré je potrebné splniť. Nemôžeme to meniť, nemôžeme to meniť pretože už sa to raz stanovilo. Nemôžeme to ani kombinovať s ďalšími kritériami. Je potrebné plniť to, čo sa stanovilo a zaviazalo. Po druhé, chcem požiadať kolegu Howita, aby si ešte zvážil svoje stanovisko. Ehm, môžeme eh, ísť dvojakým smerom na najbližších 5 rokoch a síce v tom, že budeme roztrieštení vo vzťahu k Turecku, budú tu požiadavky z členských štátov, aby e, sa ukončil proces e, prístupový proces s Tureckom, alebo sa môžeme uberať smerom, e, ktorý navrhuje ten za posledné roky a síce, že sa bude pokračovať v prístupovom procese bez toho, aby sa požadovali ste veci, ktoré požadujú kolegovia. Ja si myslím, že je v záujme Európskej únie aj v záujme Turecka, aby sme sa snažili nájsť takúto cestu širokej väčšiny a Turecko aj Európsky parlament eh, by sa mali postarať o to, aby eh, to neprispolo k vyostreniu situácie. Mm, myslím si, že v E, to odzrkadľuje aj problém s návrhom 28, preto je potrebné zamyslieť sa nad tým, či postup, ktorý navrhuje pán Hovid, je rozumný a či by nebolo potrebné ho zmeniť tak, aby tie úspešné formy úsilia pani Omen Ruiten neboli podkopané, ktoré za posledné roky vykonala. Honorevole Koppa per due minuti. Pani Koppa na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rada zablahoželala našej spravodajkyni, keďže e, tak ako vždy, aj tento rok predložila veľmi vyrovnaný text. Myslím si, že kompromisné pozňovacie návrhy sú veľmi dobré a myslím si, že prinesú odlišné názory a zjednotia odlišné názory. Mm, tieto časy sú veľmi kľúčové pre vzťahy s Tureckom a vyjadrenia spravodajky nepodporujem. Mm, nedávne rokovania o otázke politickej strany DTP a možnosť eh, toho, aby vojaci čelili civilným súdom. To je tiež dôležité. Ehm, Turecko má svoje miesto v Európe, ale ešte stále je Turecko veľmi ďaleko od plnenia všetkých kritérií. Napriek prísľubom, ktoré sme si vypočuli, ešte stále je tu problém kalky nevyriešený ešte stále dochádza k porušovaniu eh, zákazu, ktorý je súvisiaci s greckým vzdušným priestorom a takéto správanie je nepriateľné. Ak Turecko skutočne chce sa stať členom Európskej únie, musí sa zeuropeizovať a zdemokratizovať. A Turecko to potrebuje viac ako Európska únia. Ďakujem. Teraz pani Ďakujem pekne, pán predseda. by, chcel by som tiež popros, požia, po, poďakovať pani Oman Reutmann uh, za jej vypracovanie návrhu uznesenia, ale chcel som tiež e, vyjadriť svoje stanovisko k žiadosti, ktorú som odbržal zo jej strany, aby som stiahol niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa práve týkajú situácie na Cypre aby tento návrh uznesenia bol vyváženejší ako teraz. Ak si dobre pamätám, v správe um, Európskeho parlamentu z minulého roku sme mohli dosiahnuť eh, veľmi vyvážený text, ktorý bol zapracovaný aj do iniciatívnej správy, ale teraz sa mi zdá, že s kompromisným číslo 10 sme trošku mimo tohto ducha mimo ducha rovnováhy, ktorý bol pôvodne implementovaný do tejto správy. Hlavne pokiaľ ide o záver tej predbežnej podmienky ohľadom e, situácie na Cypre na konci augusta. Tá, táto téma je obzvlášť súčasťou balíčka rokovaní medzi dvoma spoločenstvami, ktoré žijú na ostrove. Myslím, že není vhodné, aby sme teraz dodávali do tohto textu niečo e, podobné. E, chcel by som sa e, pripojiť k tomu, čo povedal pán Jeffrinen van Orden k kompromisnému návrhu číslo 10. Nič nie je vyjadrené v rôznych pozmeňujúcich návrhoch. Čiže není tu ten duch rovnováhy, ako aj odporúčania, eh, aby sme eh, ponechali vlastne toto rozhodnutie z roku 2004 pokiaľ ide o izoláciu toho severnej časti ostrova Cypru. Takže ja by som chcel teraz dôrazniť eh, to, aby sme zanech- keď chceme ponechať tento duch rovnováhy, tak by sme mali tu ponechať aspoň jeden z mojich pozmeňujúcich návrh, ktorý hovoria o vôli Európskeho parlamentu, ktorý musí e, sa vyjadriť práve k otázke ukončenia izolácie tej uh, severnej, uh, toho severného spoločenstva na ostrove. Ďakujem pekne. Teraz pán Cornelis, minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja sa tiež chcem poďakovať pani Omar za túto sferu, pretože je dosť vyvážená na rozdiel od iných e, prístupových krajín e, diskusia o Turecku e, je, zdá sa, že rozdelená na tých, ktorí sú za, ktorí sú proti. Potom, čo som si vypočula ďalších ľudí, tak myslím, že my všetci si žiadame reformu v Turecku a my chceme rovnakú reformu. No, nezhodujeme sa na tom, čo ja a e, mnohí so mnou si myslia, že e, výhľady e, na prístup hovoria v prospech zlepšenia alebo nie. Pani Maratán tiež povedala, že je veľmi dôležité, aby my ako Európsky parlament sme uh, vyslali jasné posolstvo Turecku a že toto posolstvo musí byť e, silné. A v tomto ohľade úvodné ustanovenie A je veľmi dobrý príklad. Pani Omret e, selektívne citovala a e, zastavila bez dokončenia po slove open teda s otvoreným koncom. Ten proces vstupu e, nemal byť ako taký s otvoreným koncom a jeho účelom je e, úplne a plnoprávne členstvo a musíme to povedať e, aj tvoreckým ľuďom v prospech ich aj v prospech EU. Ďakujem pekne teraz pán Žanaku na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, chcem zablažovať pani Omen Reiten za jej správu. Nie je to len vyvážená správa, je to správa, ktorá je pravdivá a dobre zohľadňuje skutočnosť a to je dôležitá vec. A bez ohľadu na to, aké môžu byť naše politické ambície o budúcnosti, je to kandidátska krajina, Turecká kandidátska krajina, nemôžeme um, im upierať práva prispôsobiť sa ekonomickým kritériám a jedného dňa sa stať členmi Európskej únie. A ja, ja s tým tiež súhlasím, že by sme nemali izolovať Turecko. No, samotné Turecko musí mať jasné v ceste, ktorú si vybere a mala by si vybrať eh, úlohu, ktorá je, a cestu, ktorá je umožní stať sa jednou z demokratických krajín v EU, Európe. Ako povedala kolegyňa, keď ja niektoré pozmeňujúce návrhy, táto správa mala vyslať posolstvo kandidátskej krajine, ktorá je veľmi veľká, ktorá značne zmení veci v Európe, keď sa stane členom. Ja by som sa chcel poďakovať e, za kompromis, e, ktorý v náhradí 99 a 102. 99 je môj pozmenujúci návrh a ten e, rieši grécké ostrovy a tak ďalej. Ďakujem, pán predseda. Teraz pani Mavro Likomas na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja na druhej strane by som e, sa chcel poďakovať pani Oman za jej úsilie, ktoré by naložila na to, aby pokiaľ to bude možné, sme mohli konečne získať e, vyvážené uznesenie a riešenie v otázke Turecka. Ja som e, spokojný s tým, že odvolávky v otázke kolonializácie sa tam objavili. To ukazuje, že tu je povedomie o veľkom probléme v otázke demografických zmien ktoré e, Turecko nastoluje v Cypre. A mm, druhá vec e, je, že je v poriadku, keď povieme, že všetky zúčastnené strany majú pomáhať e, nájsť riešenie problému na Cypre. Turecko je však okupujúca moc a ich vojenská prítomnosť bráni riešenia. Chcem povedať, že v diskusiách o probléme Cypru Jediná vec, e, ktorú Turecko urobilo doteraz, je, že jednoducho znižila ľudské práva tureckých občanov, ktoré žijú e, na Cypre a preto sú súčasťou EÚ a to je úplne nepriateľné. Ak si myslíme, že Turecko berie vážne, e, že vyrieši problém v Cypre. Tretia vec. Keď Európska únia hovorí o izolovaní tureckých cyperčanov, tak potom hlavný dôvod, prečo sa izolujú je kvôli tureckej okupačnej armáde v tej časti ostrova. 20 tisíc e, tureckých cyperčanov z 80 celkom pracujú na gréckej časti ostrova. Mm, ďakujem pekne, teraz pán Duf, dve minúty, teda pán Daf. Opavuje sa pán predseda, dve minúty. Um, uh, Mr. Stefan Uf. Pán Stefan Fuller nám povedal, že si myslel, že by sme mali priniesť dôveryhodnosť naspäť do procesu vstupu Turecka. Myslím, že má pravdu. A myslím, že pozmeňujúci návrh 28 podporuje zmysluplne prístup komisie a ja ho podporím. Myslím, že je vhodné, aby sme zmerali teplotu v parlamente. A po druhé, eh, k Cypru ja by som vás chcel požiadať, aby ste priaznivo uvažovali o pozmeňujúcom návrhu, jeden štyri, ktorý hovorí o potrebe Turecka, potrebe, aby Turecko vyslalo vhodný signál na podporu rozhovorov Kristofia Stamat. Je to extrémne citlivá a dôležitá doba, kedy by mohli začať stiahovať vojska myslím, že to bude kvôli tomu, že téma obchodu je zablokovaná, to môže byť e, jednoduchá vec, ktorú Turecko môže urobiť teraz, aby pomohlo k vyriešeniu problému ostrova. A myslím, že to nie je s dostatočným rešpektom zohľadňujeme v kompromise 10. Sulides per due... Pán Kasulides na dve minúty. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predseda. Ja by som mm, chcel sa poďakovať e, pani Oman a chcem povedať, že pozmeňujúce návrhy, tak ako boli dohodnuté, tie kompromisné pozmeňujúce návrhy, e, ktoré schválili tieňoví spravodajcovia, prinášajú veľmi citlivú rovnováhu do veci, ktorá sa nám môže zdať ako krok, ktorý, keď Turecko to urobí, eh, ho pripraví na vstup eh, do EÚ, keď na to bude pripravené. Myslím, že to je veľmi dôležité, aby eh, sme toto posolstvo vyslali z nášho výboru. Tiež je dôležité, aby v otázke Cypru, že aby sme mali jasné v tom, že veci, ktoré bránia Turecku pri pokroku, aby sme tu um, boli opatrní uh, v to znení a myslím, že to znenie, ktoré pripravila pani Omen, je vhodné a nepoznám žiadne miesto, kde životná úroveň a príjem na obyvateľa sa strojnásobila, ako je to v um, spoločenstve um, cyperských Turkov a e, že by sa to mohlo nazvať izolované miesto. To si musíme pozrieť e, a uvedomiť, keď sa pozrieme do štatistiku. Je dôležité vyslať e, posolstvo Turecku, že Turecku musí robiť niečo k tej cyperskej otázke a je to v ich prospech. Keď to otvoríme pre každého iného a keď to bude povinnosť všetkých iných, tak tým by sme nevyslali žiadny odkaz Turecku. A to pre ľudí, ktorí chcú podporiť Turecko, aby vstúpilo do EÚ, oni si to musia premyslieť. Ďakujem pekne. Teraz pán Kiokolos na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Úsilie pani Omenovej je obrovské a návrh na uznesenie je veľmi dobrý. To znamená, že máme ďalšie veľmi dobré uznesenie. A nezabúdajte na to, že musíme e, sa ubezpečiť, že ľudské práva všetkých e, občanov EU e sa musia respektovať, a to znamená, Turecko sa musí stiahnuť a skutočnosť, že utečenci z Cypru teraz dávajú žaloby na EU čo sa týka porušovania ľudských práv a bolo vydané súdne rozhodnutie v ich prospech v Spojenom kráľovstve a čo sa týka e, severnej časti ostrova a ich izolácie a e, tiež e, nesmieme zabudnúť na to, že e, to e, patrí e, greckým občanom a e, turecká rovnosť aj tak rozhodla to okupať. Chcem sa poďakovať pani Unaj za ich úsilie a e, osídlenie greckých občanov na tureckých občanov na týchto ostrovoch musíme považovať za nezákonné usídlenie a poďalšie diskusia, ktorá prebieha o vyriešení tohoto problému. Niekoľko kolegov spomenulo najnovšie návrhy Turecka cez pána Stalata ako konstruktívne návrhy a nový krok vopred. Musíme však si uvedomiť, že tieto návrhy obsahujú nepriateľné prvky, ako napríklad eh, oddelená zvrchovanosť a dve rôzne centrálne banky a okrem toho myšlienku, že Turecko sa bude môcť e, pretransformovať e, svojich občanov, ktorých prinesie e, na Cyprus na občanov EÚ, než vstúpia do EÚ. Ďakujem pekne, pán Komocákos, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda bola vykonaná dobrá práca a kvalita tejto správy je veľmi dobrá a som veľmi potešený, keď beriem na vedomie konstruktívneho ducha, ktorý je mm, tu dôkazom a som rád, že kompromis bol dosiahnutý. Preto sa chcem poďakovať mnohým ďalším kolegom a upozorniť ich, že nesmieme poškodiť e, citlivú e, rovnováhu, ktorá teraz je. Ale nebudem skrývať e, skutočnosť, pán predseda, že ja by som bol rád, aby sme boli prísnejší a jasnejšie sa vyjadrovali o stále e, nebezpečných e, tureckých vojenských operáciách v Egejskom mori. Tieto zasahujú grécké ostrovy a to spôsobuje niekedy obavy, že to môže viesť k eh, plnohodnotnej kríze a invázii v Egejskom mori. Nedávno turecká tlač podala, eh, že v období 2002 2003 eh, turecký generálny štáb rozmýšľal o tom, že z tej krízy by sa stala horúca kríza v Tráci a v časti Egejského mora a Žiaľ, táto publikácia nebola opretá zo strany tureckých generálov. Toto ukazuje, že pokračujúce ciele tureckej armády v Egejskom mori môžu byť nástrojom na ďalšie ciele a plány vrátane invázie, čo Samozrejme, Gréci e, nie sú ochotní tomu čeliť, e, tak e, dúfam, že e, to zohľadnite pri týchto kompromisoch. Teraz sa vyjadri zástupca komisie na dve minúty. Yes, thanks very much, uh, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Ehm, veľmi rýchlo, keďže mám iba dve minúty ku konkrétnym bodom, ktoré spomína správa pani ten poprvé požiadavka vykonať eh, rozsiahlu štúdiu programu GAP na juhovýchode. Ako sme už povedali k uzneseniu z minulého roka, myslíme si, že nie sme schopní pracovať takúto štúdiu. A to preto, že táto štúdia je veľmi rozsiahla, pretože program GAP obsahuje oblasti ako napríklad zavlažovanie, rôzne formy energie, výroba, plnospodárstvo, mestské, vidiecké infraštruktúry, vzdelávanie, zdravotníctvo. Týka sa dvoch obrovských mm, riek, 22 vodných e, zariadení, vodné elektrárne a oblasti, e, ktorá má rozlohu zhruba 17 tisíc metrov e, štvorcových, e, teda tento rozsah je o mnoho väčší, ako by mohla pokryť komisia. Je to nad rámec nášho mandátu a možností komisie. Okrem toho nemáme ani právny základ pri pracovanie takejto štúdie. ide o druhú požiadavku, ktorá sa týka vyhodnotenia programov pred vstupom a nástrojov pre toto obdobie Rady som povedal, že predpokladáme, že sa vypracuje vyhodnotenie od roka 2011 pre všetky nástroje pred vstupom, vrátanie FARC a ďalších nástrojov, ktoré sú zamerané na pokrok Turecka pred vstupom, teda koncom roka 2011 očakávame takéto správy a výsledky týchto správ budú k dispozícii na internetovej stránke komisie No a v neposlednom rade ešte k otázke, ktorá sa spomína v pozmiace na 28. Veľmi dobre viete, aké je stanovisko komisie. My e, podporujeme formulácie v rokovacom rámci, ktorý schválili členské štáty a my zastupujeme najlepší kompromis, ktorý sa dosiahol v Európskej únii v tomto procese. Ďakujeme. Grazie, Ďakujem, pán Filori. A Poprosím pani Romenojten, aby e, uzavrela túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada poďakovala všetkým kolegom za to, že ocenili samotnú správu a viac menej e, aj kompromisné návrhy. Na úvod by som sa rada vyjadrila k otázke Cypru. V otázke Cypru som sa snažila a v tomto som požiadala Richarda Hovita, aby mm, to zvážil. Požiadavala som vás, aby ste sa snažili nájsť kompromis, ktorý by pokrýval všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú Cypru. A na tomto sme sa dohodli. Napríklad, môžem uviesť e, konkrétnu mm, vec, nechceli ste hlasovať za e, pozmeňovací návrh 170, pretože ten zachádzal ešte ďalej ako váš pozemný návrh 157. Eh, teda teraz predkladať možnosť hlasovania, ktoré podľa mňa už sú obsahnuté v kompromise. Ja by som nebola rada, keby sme zobrali toto cestou. To je poprvé. A to isté by som povedala pánovi Fanordenovi. Ordenovi. Počúvate ma, prosím, pán Fanorden? Orden? Neboli ste spokojní s kompromisom v otázke Cypru, ale boli ste pozvaní na schôdze a ja som vás tam skutočne nevidela. Poprvé to. Po druhé, kritizujete niektoré pozňovacie návrhy, napríklad k otázke farmakusta, ale jeden z vašich kolegov ma požiadal aby som to zapracovala. A nie len kolegov z vašej politickej skupiny, z britských konzervatívcov, ale tiež e, kolegovia zo skupiny socialistov a demokratov a taktiež kolegovia z mojej politickej skupiny, pretože ja som to nepredložila, ale ak chcem dosiahnuť kompromis, musím e, zohľadniť dohodu, ktorá bola všeobecne prijatá. A nemôžeme, pán, pán Orten, zohľadňovať každý jeden prvok osobitne tak, aby tam boli aj záujmy svojich eh, kolegov z Grécka alebo z Cypru. Všetci musia urobiť ústupky, aby sme dosiahli kompromis. Eh, teda snažíme sa teraz zvážiť, ako môžeme dosiahnuť eh, široko priateľný text o veľmi komplikovanej veci. Teda je to otázka Cypru Dúfam, že aj skupina socialistov a demokratov stiahne požiadavku hlasovať o ďalších pozmeňovacích návrhoch. To bolo po prvé. Po druhé, úvodné ustanovenie a pani Konelise Mareke, rada by som povedala niečo na jej adresu, ale už odišla. No, už chcela by som povedať to, že Text úvodného ustanovenia A je predmetom dohody, e, ktorá bola uzavretá pred dvoma rokmi a obsahuje už aj vstup e, Turecka do EÚ a to chceme dosiahnuť. Na tomto texte sa nám podarilo dosiahnuť dohodu v parlamente, teda ja by som bola rada, keby ste to zvážili. Nemalo by byť našim cieľom zapracovávať naše vlastné názory do tohto parlamentu. Mali by sme jednoznačne vyslať jasné posolstvo Turecku. To je môjim cieľom a mal by to byť aj vašim cieľom, kolegovia zo skupiny socialistov a demokratov. Ďalej ústny pozmeňovací návrh, ktorý predložila pani Flotr. Zdá sa, že pani Flotr nie je spokojná s môjim ústnym pozmeňovacím návrhom, ale chce dosiahnuť to, a ja to nepovažujem za veľmi úspešné, pretože ona chce dosiahnuť, aby vláda znovu zaviedla legislatívu o vojenských súdoch eh, do parlamentu, ale parlament nie je predsa problém. Ústavný súd je tým problematickým miestom, teda vo svojom návrhu hovorím, že nemá význam sa tomu venovať, pretože parlament to už podporil, hlasoval pozitívne. Nemyslím si, že je rozumné predkladať ústny na návrh od pani Flotter, keď e, skutočne chceme dosiahnuť zmenu, musíme adresovať našu výzvu ústavnému súdu. A ja som to urobila. Teda ešte raz, kolegovia. Snažila som sa v kompromisných návrhoch zohľadniť e, široké spektrum názorov tejto snemovne. Nechceme predsa vysielať nejasné posolstvo. Ak naozaj nechceme, tak sa držme kompromisov, ktoré sa nám podarilo nájsť a, a to už pred nejakým časom s pomocou eh, niektorých eh, vážnych kolegov. Zamyslite sa nad tým ešte dnes večer s vedomím, že je možné stiahnuť všetko, čo nie je na hlasovacom zozname. Ďakujem. Bene, ringraziamo. Poďakujeme. Teraz e, pani spravodajkyni. Aký e, členok, členok rokovacieho poriadku by ste chceli teraz pripomenúť, e, pán Howitt? Uh, Nebudem nejako reagovať na to, čo povedala spravodajkyňa. Chápem, že rozprávajú zavretá. Chcem vás požiadať, pán predseda, aby ste sa pozreli na písomnú správu, ktorú sme schválili na kompromisnej schôdzi a os... presvedčte sa, že pozmeňovací návrh 170 pána Svobodu bol obsiahnutý v tých návrhoch a že pozmeňovací návrh 152 a 22 a 23 neboli obsiahnuté. Teda nejde tu o to, či názor má alebo nemá byť obsiahnutý. Ide tu o výsledok kompromisnej schôdze a, bol by som rád, keby ste povolili sekretariat, aby to preveril, pretože dá sa to preveriť, je to v písomnej forme zaznamenané. Va bene, fatelo però bilateralmente perché... Takže poprosím vás, aby ste si to bilaterálne vyriešili, pretože toto nemôže byť vec, e, ktorá by mala význačný e, dopad na naše e, záležitosti. Skontrolujte to so sekretariatom. Teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu na programu schôdze. Pán Orden, ešte niečo k rokovaciemu poriadku? Um. Pán predseda, taktická poznámka. Ide tu o to, ako pristupujeme k kompromisným návrhom. Nemôžeme uh, uplatňovať systém v našom výbore, v ktorom kompromisné návrhy uh, E, sa tvária, ako keby obsahovali ostatné pozmeňovacie návrhy a preto tieto návrhy sú stiahnuté z hlasovacieho zoznamu. Mm, Vidím, že toto sa tu deje. Ak ste nezohľadnili pozmeňovací návrh, nemôžete predsa predstierať, že je obsiahnutý v kompromisnom návrhu a preto musí prebehnúť oddelené hlasovanie o tých návrhoch, ktoré nie sú pokryté v kompromisnom návrhu. Viem, že ostatní kolegovia sa k tomuto tiež vyjadrili, pán predseda, ale pokiaľ ide o môj prípad, návrh 140, 169 a 175 nie sú obsiahnuté v kompromise a malo by sa o nich hlasovať oddelenie. Myslím si, že v rozprave aj ostatní poslanci spomenuli ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré mali podobný osud. Sí, allora, su questo Dobre, k tejto téme chápem delikátnosť tejto záležitosti a my vykonáme potrebné úvahy, pozmeňujúce návrhy kompromisné, teda odpadajú a pozmeňujúce návrhy, ktoré nie sú uzavreté. Ak chcete teda diskutovať o kompromisnom návrhu, ktorý eh, neodpadá podľa kolegu, ktorý predložil teda pozmeňujúci návrh, musí sa rozhodnúť predsedníctvo v súlade s spolu s pravodajcom. A, takže chceme zachovať eh, rovnovahu nášho úsudku, ale niekto sa musí rozhodnúť, ak nesúhlasí. Pani Romano Oťnek chce k tomu ešte niečo povedať. Páči, ja už som tu dlhšie v tomto parlamente. Kompromis pokrýva politickú oblasť a ak sa uzavrela dohoda, ktorá sa týka obsahu toho ktorého textu, tak ostatné pozmeňovacie návrhy jednoducho odpadajú bodka, pretože obsah textu, ktorý bol predmetom dohody, je možno odlišný od vášho textu a celkom iste je odlišný od vášho textu, pretože niektorí z vašich kolegov um, majú úplne odlišné formulácie k Cypru ako vy. Teda ak tento kompromisný text je podporení, tak okamžite všetko iné, ktoré, čo sa nezhoduje s kompromisom, odpadá. Neexistuje, aby e, sa to dalo nejako inak vysvetliť, pán predseda, je mi ľúto. Okrem toho je to aj v samotnom texte. Hlasuje sa iba, ak kompromis číslo 10 odpadne. Pán Pandroj, prepašte, ale nechápem, čo s tým nie je v poriadku. Nemôžeme už predlžovať túto rozpravu. Prepašte, mohol by som odpovedať, hovorí pán Fadroj, na tomto základe by sme predsa mohli e, vytvárať mnoho e, náhodných pozmeňovacích návrhov a ostatné návrhy potom stiahnuť z hlasovacieho zoznamu. Každý jeden poslanec má právo predložiť pozmeňovací návrh a je na ňom, aby rozhodol, či kompromis pokrýva jeho návrh alebo nie. Nemôžete predsa tvrdiť, že návrh odpadá iba preto, že kompromisný návrh bol schválený. Môžeme povedať, že odpadá pozmeňujúci návrh, ktorý nie je pokrytý, keď nie je kompatibilný. V každom prípade táto diskusia je zaujímavá, ale nemôže byť realizovaná teraz. Musíme uzavrieť náš program schôdze ešte s nasledujúcim bodom. Máme tu argument, ktorý bol prednedávnom predložený, ak sú takéto nevyjasnené otázky ohľadom kompatibility a takýchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú buď zapracované alebo nie v kompromisnom pozmeňujúcom návrhe, tak musíme to vyjasniť na základe spolu zodpovednosti predsedu, ako aj e, spolu spravodajca, ktorí musia predložiť e, svoje námietky. A teraz prejdeme k Nasledujúcemu bodu na programe schôdze bezpečnosť dodávok plynu teraz odozdávam slovo pánovi Sariusovi Polskému. Poprosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád poukázal na stanovisko k bezpečnosti dodávok plynu, ktorý ktorý sa odvoláva na správu výboru ITRE. Toto stanovisko pozostáva z 22 pozmeňovacích návrhov. 40 návrhov predložili členovia výboru AFET a ja som predložil 11 kompromisných návrhov, ktoré boli schválené. Snažil som sa zohľadniť väčšinu návrhov, ktoré predložili kolegovia. Tak by som poukázal na to, že e, táto regulácia bezpečnosti dodávok plynu je e, dôležitá, pretože sa týka praktické implementácie ustanovení Lisabonskej zmluvy a článku 176a, ktorý sa e, týka solidarity e, v situáciách energetickej krízy. Toto stanovisko je vypracované v súlade s mojou správou z roku 2007 o zahraničnej politike a tu podporila veľká väčšina našej snemovne a žiadne ustanovenia v tomto stanovisku. Prosím vás, naozaj máme málo času. Chcem poprosiť kolegov, ktorí majú nejaké diskusie, ktoré by chceli uh, realizovať, poprosím vás, urobte tak mimo sály zo slušnosti. Ak chcete diskutovať, poprosím vás, chodte von zo sály a ponechajte nám priestor na to, aby sme mohli kľudne pokračovať v našich prácach. Ale žiaľ Bohu ma nepočujú, hovorí aj pán predseda. Ak by niekto mohol, uh, prosím vás, ich osloviť, aby sa títo páni trošku pohli. Poprosím vás, choďte von zo zosali. Ďakujem pekne, nech sa páči, môžete pokračovať. So let me, let me say that... Toto stanovisko je v súlade s mojou správou z roku 2007. Veľká väčšina pozmeňovacích návrhov eh, bola veľmi konštruktívna, som za to vďačný a eh, sú obohatením pôvodného návrhu, najmä návrh pána Broka, ktorý je ozrkadlený v konferencii návrhu 3 a 11. Pani Basesku, veľmi dobrý návrh e, k článku číslo 1. Pán Svoboda, kľúčový oce, kompromise 2 a 11. Pani Omen Reuten, dlhodobá bezpečnosť dodávok. Je to e, veľmi prínosné. Pán Lansbergis, pán Kovaček tiež prispeli k návrhu 9 a 21. Všetky návrhy sú zapracované v mojom stanovisku. V kompromisných návrhoch je 11. V prvom som zohľadnil návrh pani Basesku, v dvojke som zohľadnil pani Omen Rajtena a pána Svobodu, v trojke som prevzal návrh pána Broka, v štvorke som prevzal návrh pána Kovačova, v peťke som zohľadnil návrh pani Basesku, v šestke pána Broka, v sedmičke pána Kovačovsa, v osmičke pána Predasa, v deviatke pani Riera Madurel, v desiatke pána Lansbergisa a v jedenáctke návrh pána Svobodu, pána Broka a Lansbergisa, teda väčšina týchto návrhov, e, ktoré boli predložené, sú obsiahnuté v stanovisku. Je tu ešte niekoľko návrhov, ktoré boli predložené veľmi neskoro od pani Rera Madurel a chcel by som poďakovať e, E, za jej spoluprácu, ale včera bol predložený tak neskoro, že už som ich nemohol zohľadniť v pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli už uzavreté a pripravené, ale myslím si, že e, v podstate znižujú ambície tohto stanoviska a e, v istom zmysle už opakujú záväzné existujúce smernice. Teda preto navrhujem, aby sme sa držali pôvodného textu, ktorý podstate sa odvoláva na správu z roku 2007, ktorá už bola odhlasovaná vo výbore aj v pléne. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcovi. Teraz odozdávam slovo pánovi Fan Bálenovi na dve minúty. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Každý eh, si spomína na plynovú krízu, ktorá zasiahla eh, východnú Európu a tiež postihla stabilitu mm, východných členov únie, ale únia ako také tiež a preto je dôležité, aby sme E, zabrániť tomu v budúcnosti a keď e, sa pozrieme e, v tomto návrhu akékoľvek stanovisko alebo kompromis, ktorý bol dosiahnutý, kladie silnú kombináciu na zodpovednosti národné aj zodpovednosti EÚ, tak do VALDE budeme hlasovať za také kompromisy, ktoré nám dajú veľmi silnú pozíciu. Ďakujem pekne. V komisii Przemysłu Grupy Konserwatywnej. E, ako tieňový spravodajca chcel by som povedať toľko, že tento názor veľa zaváži. Je potrebné, aby sme e, schválili tento návrh uznesenia s tým, že si pripomíme, že tento text vzýšiel z veľmi ťažkej situácie, čiže musíme upresniť úlohu vysokého predstaviteľa ako aj úlohu komisie v rámci krízy. My potrebujeme takisto aj doložky, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť vo vzťahu s tretimi krajinami. Bez takýchto upresnení toto nariadenie bude veľmi slabé a nebude na úrovni našich uh, snách, ktorý hovorí o energetickej solidarite, takže chceme podporiť naozaj iniciatívu pana Sariusa Volského. La parola alla collega... Teraz odovzdávam slovo pani kolegyne Riera Madurell. Gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám pripomenúť, že to je prvýkrát, čo môžeme hovoriť v tomto výbore o tejto správe a preto by som e, chcela trošku rozsiahle e, vyjadriť e, stanovisko mojej skupiny. Nebudem zachádzať do všetkých tých otázok, je ich mnoho a súhlasíme v nich so spravodajcom a ja sa strejím na tie, kde moja skupina nesúhlasí so spravodajcom a sú to len dve a prvá je tá koordinačná úloha, ktorá, ktorú udeluje vysokej spravodajcom zástupkyni a úlohu, ktorú dáva tretej strane, pretože my nesúhlasíme s koordinačnou úlohou, ktorú udelujete vysokej predstaviteľke. A to z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože jej cieľom je vytvoriť vnútorný trh aby Európska únia hovorila jedným e, spôsobom hlasom a nemá zmysel, aby e, sme e, na, dovnútra to dali na zodpovednosť komisárov z energie a navnok vysokej presvedelky. A po druhé, že Lisabonská zmluva zakladá spoločnú energetickú politiku v tomto zmysle a preto si myslím, že je potrebné tieto otázky zachovať v komunitárnom pilieri. A okrem toho, Lisabonská zmluva nedáva kombinácie vysokej predstaviteľke v týchto otázkach. A tiež je treba pripomenúť, ako sme videli v poslednej kríze medzi Ruskom a Ukrajinou, že riešenia v takejto naliavej situácii mm, prechádzajú e, samozrejme cez e, diplomatické mm, prostriedky, ale tiež e, cez prostriedky vnútornej zvrchovanosti, ktoré umožňujú toto riešiť medzi členskými štátmi. A e, na druhej e, strane by som sa chcela e, odvolať na mm, doložku o tretich krajinách. Parlament e, objaval doložku o tretich e, krajinách počas e, vyjednávania tretieho balíka o spoločnom vnútornom trhu ako prostriedok na obhajobu záujmu spoločenstva jedným hlasom. Ja chápem výhrady, ktoré majú niektoré členské štáty, ktoré úplne závisia od ruského plynu. Ale nesmieme podľahnúť pokušeniu, aby sme premenili túto doložku alebo túto úpravu na nepotrebný útok e, proti Rusku. E, tu sa vyžaduje v tejto dĺžke, aby e, všetky spoločnosti, ktoré fungujú na európskom trhu, sa riadili nariadeniami a predpismi spoločenstva a Európska komisia musí mať v tomto ohľade možnosť certifikovať investície z tretej krajiny. Myslím, že tým pádom je odvodnený tento bod a ak mi dovolíte, pán predseda. Máte pravdu, pán predseda, ale ja som ešte chcela sa uh, odvolať uh, pol sekundy e, na pozniciu návrh, ktorý hovorí spravodajca, že dostal včera. Nejedná sa so nový pozniciu návrh, ale je to návrh na zlúčenie možného kompromisného pozniciu návrhu, ktorý, ako sa zdá, bol odmietnutý a preto budem hlasovať proti jeho návrhu. Hola, kolega Brok. Ďakujem pekne. Teraz kolega Brok, dve minúty. Poprosím. Pán predseda, budem krátšie hovoriť, ale v mene frakcie PP chcem vyjadriť, že my e, z Rusovského správu aj kompresné e, návrhy podporujeme a mm, myslím, že toto je vyvážená otázka je v oblasti e, právomocí komisie a myslím si, že bolo už v Energetickej rade odvodené mm, to, čo urobila mm, pani Klintová na americkej e, strane a preto, aby vice podpredsednička komisie a e, vysoká predstaviteľka bola zodpovedná. Toto je v rozpore s e, tou metódou spoločenstva, e, ktorá musí byť vyslovene posilnená, aby sme ju aby e, tu, e, pri tejto metóde spoločenstva bol e, možné uplatniť aj princíp väčšiny. Parola konkluzíva. Dobre, takže záverečné slovo teraz patrí pánovi Sariosovi Valskému, spravodajcovi, aby to uzavrel. Ďakujem pekne. Ja chápem to, čo povedali skupne tak, že je tu celková podpora v prospech tohoto stanoviska ako takého zo strany skupín s e jednou výnimkou a to je pozmeňujúci návrh 63 na strane socialistov a e, chcem sa poďakovať za túto celkovú podporu. A moja pripomienka k tomuto pozmeňujúcemu návrhu 63 je taká, že posolstvo o tom, že kto má viesť e, toto vyjadrovanie sa e, jedným hlasom v mene Unie. Je to podpredsednička komisie, vysoká e, predstaviteľka v spolupráci s mm, držiteľmi príslušných rezortov. A toto je v súlade s našou správou, ktorá už bola prijatá v roku 2007. A presne ono zrozňuje potrebu Ehm, aby sa táto politika ehm, zovšeobecnila, bola spoločná na úrovni spoločenstva a zároveň, ako bolo povedané v tomto výbore, je to otázka zahraničnej politiky, nie je to len otázka energetickej politiky ale je to rovnako, a to bol posolstvo z tohto výboru, ktorý akceptoval parlament vrátane teda, že to je otázka zahraničných vecí, zahraničnej politiky a druhá otázka bola o doložke tretej krajiny. Nie v príslušnej smernici doložka o tretej krajiny, ale ide tam o kontrole takých investícií do krajiny a súľad s legislatívou EÚ. To všetko je mm, úplne priateľné a preto nechápem, prečo by sme s tým nemali súhlasiť. Teda s tým zvyšným rozdielom k pozmeňujúcemu návrhu 63 môžeme o tom hlasovať zajtra. No Ďakujem pekne. Môžeme teda považovať toto zasadnutie za uzavretú. Náš program schôdza takisto. Zasadnutie je ukončené a rozšírené predsedníctvo bude musieť oslobodiť, teda uvoľniť túto sálu, pretože